sitting and Kolegovia, začneme, ak súhlasíte. Sorry, colleagues. We can start. Perfect. Good afternoon. Uh... Príjme popoludne. Dáme priestor tlmočíkom, majú oznam a potom budeme pokračovať. Je 24. deň našich protestných krokov. Administratíva stále neprejavila vôľu konflikt riešiť. Práve naopak, po 8 mesiacoch rokovaní s výborom pre personál generálny tajomník teraz opäť pritvrdil svoju pozíciu. V dôsledku toho sa budeme pridržiavať našej politiky netlmočiť po oficiálnom konci zasadnutia, teda po 17.30. Eh, Ďakujeme. Thank you, our interpreters. Um, And now we, because our, we have a today very important... Máme nabitý program. Musíme však najskôr absolvovať niekoľko formálnych bodov prijatie programu. Ak nebudú námietky, budeme považovať program za schválený. Bez úprav. Ďalej oznámy predsedníctva informácie z misie Bagatúre eh, agentúre EFSA je v podkladoch podrobný dokument, eh, kde sa popisuje táto cesta eh, z 7. 8. mája v Parme. V priebehu týždňa 28 budú aj preklady k dispozícii. Máme k dispozícii tlmočenie v 14 jazykoch. Pani predsedajúca láskavo ďakuje tlmočníkom. Schôdza je k dispozícii a je na internete, je vysielaná. Dokumenty sú k dispozícii v elektronickej forme. Okrem toho tu máme televízny štáb nemeckej stanice ARD. Tiež očakávame návštevnickú skupinu pani poslankyne Terry Reintke. Tie sa zúčastnia druhej časti našej schôdze medzi 15.30 a 17.30. Schválenie zápisnice. Ak nebudú námietky, budeme považovať zápisnicu 26. apríla za schválenú bez úprav. A ďalej sa dostávame k hlavnému bodu nášho stretnutia. Vypočutie, dnešné vypočutie sa bude venovať záverečným krokom schvaľovania pesticídov, schvaľovanie pesticídov v členských štátoch, teda fitofarmaceutik v členských štátoch. Chcela by som privítať rečníkov na našom vypočutí pán Tribu, ktorý je z belgického ministra, eh, ministerstva verejného zdravia. Ďalej, José Maria Cobo Suárez, zástupca generálneho riaditeľa eh, španielského ministerstva životného prostredia, ďalej Paulina Gábor, generálna riaditeľka z eh, rumunského orgánu pre fitosanitárne otázky, pán Roman Nikifor, vedúci úradník eh, rumunského fitosanitárneho orgánu, ďalej eh, pán Robin Messners King's College v Londýne a pán Pekka Pesonen, ktorý je generálnym, riaditeľ, eh, generálnym tajomníkom pardon, kopa KGK. Ako by vás zvykom, v našom výbore boli zaslané písomné otázky našim rečníkom pred schôdzou. Chcela by som sa týmto všetkým poďakovať za to, že nám poskytli svoje písomné odpovede pred dnešným stretnutím. Som si istá, že odpovede na naše otázky aj ústne aj písomne prispejú k plodnej diskusii. Preto sa tešíme na výmenu názorov s vami na túto dôležitú tému. Teraz dáme teda priestor prvému rečníkovi, pán Tribu, nech sa páči z Belgického ministerstva. Zhruba 10 minút prípadne maximálne 11 minút. OK, goedemorgen allemaal. Welkom. Dobré ráno, pardon, dobré popoludne. Pokúsim sa to vysvetliť za 10 minút. Musím začať komplexnou politickou situáciou, Máme federálny štát, máme tam teda tri regióny, Flamsko, Valonsko a potom hlavné mesto Brusel. Taktiež máme potom štyri eh, v podstate obvody, alebo typy obvodov, francúzsky hovoriaci, holandsky hovoriaci, nemecký a potom zmiešaný eh, francúzsko-holandský. Máte tu ešte aj mapu, aby ste to trochu lepšie mohli pochopiť. Takže je to federálna krajina, ktorá je rozdielna teda na tie tre, tri veľké regióny alebo provincie. A taktiež dotázka jazyka. A tým pádom e, nemáme teda úplne rovnaké hranice tých provincií a jazykových e, potom oblastí. Čo sa týka e, prostriedkov na ochranu e, rastlín, tak tam sú taktiež rozdielne kompetencie medzi e, verejnú správu. Čo sa týka federálnej úrovni, tam je to zodpovednosť za uvádzanie na národný trh produktov, to je naša kompetencia. A taktiež je tu zastúpenie samozrejme logická na európskej úrovni. Sme zodpovední za ochranu zamestnancov a za e, bezpečnosť potravín provície majú zodpovednosť za polnospodárstvo, životné prostredie, odpad a taktiež špecificky v tomto prípade aj e, alternatívy e, k týmto ochranným prostriedkom a taktiež za prostriedky samotné, takže za používanie týchto prostriedkov alebo alternatív. Ďalej, spoločenstva sú zodpovedné za oblasť vzdelávania a taktiež zdravotníctva, verejného zdravia. ako sme organizovaní na federálnej úrovni. Na jednej strane tam máme federálne ministerstvo e, pre e, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a životné prostredie. Takže to je e, v podstate verejná správa. Ďalej generálne rejiteľstvo má, je zodpovedné za otázku zvierat, rastlín a potravín sme zodpovední za vyhodnocovanie produktov, dostávame rôzne žiadosti v súvislosti s týmito produktami, ďalej čo sa týka maximálnej úrovne reziduí a taktiež maximálneho obsahu určitých látok. Máme tu taktiež Národnú a národný autorizačný výbor, kde sa taktiež udeluje poradenstvo príslušnému ministrovi Takže je tu Národný autorizačný výbor, kde sa členovia stretnú a potom vypracujú finálne rozhodnutie, ktoré potom predstavia príslušnému ministrovi, ktorý udeli prípadne tú autorizáciu. Takže nie je to len vyhodnotenie požiadaviek alebo žiadosti, ale niekedy e, v podstate aj môžeme e, odmietnúť autorizáciu. Taktiež sa musíme pozrieť samozrejme na sa pozrieme na otázku aktívnych e, látok, hlasujeme napríklad o autorizácii alebo neautorizácii účinných látok a taktiež sa určuje e, maximálna úroveň e, reziduí. Taktiež vypracovávame národný akčný plán, čo týka napríklad udržateľného využívania týchto produktov. Taktiež máme zodpovednosť za celkovú koordináciu na úrovni obvodov, ale aj na federálnej úrovni. Teda tam sa vypracováva národný akčný plán, ako som povedal. A na záver taktiež vydávame osvedčenia ohľadom predaja a využívania týchto ochranných produktov. Samozrejme, musí to byť udržateľné využívanie. Je tam taktiež e, osvedčenie pre takéhoto človeka alebo pre každého, kto v podstate využíva predáva tieto produkty. Taktiež sú tu iné mm, súčasti alebo iné formácie z verejnej správy, ktoré majú určité kompetencie. Je to napríklad inspekčná služba, ktorá je zodpovedná za všetko, čo sa netýka potravinového reťazca napríklad e, využívanie zo strany jednotlivcov alebo nejaké e, ozdobné účely, tak všetko to, čo nesúvisí s e, potravinovým reťazcom. A ďalej tu máme ďalšiu inšpekčnú službu. To je Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca. Tá sa zostáva z rôznych generálnych reťazstiev, ktoré sú spoločne zodpovedné za využívanie, uchovávanie a predaj týchto e, produktov na ochranu rastlín. Máme tam určitých e, kon, e, kon, určité kontroly, ktoré vykonávame, pretože väčšinou sa teda do potravín dostávajú tieto produkty a preto musia byť tieto kontroly vykonávané. Tam kontrolujú napríklad e, ustanovenia týkajúce sa etiketovania alebo využívania, tak ako v procese napríklad autorizácie týchto produktov. Taktiež je tu e, ročný program kontroly, vykonáva sa napríklad analýza týchto produktov, ktoré už sú na trhu, ďalej čo sa týka reziduí v rastlinných produktoch a taktiež sú národným kontaktným miestom pre všetkým, čo súvisí s touto problematikou. Taktiež tu máme špecifické výbory, auditný výbor, e, výskumný alebo vedecký výbor, konzultačný výbor, kde sa môžu potom klásť špecifické vedecké otázky, ale samozrejme to súvisí s kontrolou a inšpekciou. A na záver taktiež majú e, na starosti otázky v podstate postrekového vybavenia. Každé tri roky sa to znovu kontroluje a stanovujú sa e, nové parametre. Okrem týchto federálnych orgánov. Tu máme niekoľko vedeckých inštitúcií, aj na federálnej úrovni. Shinsano, to je vedecká inštancia, ktorá vykonáva výskum, čo súvisí s týmito prostriedkami, ale napríklad s bezpečnosťou potravín a spolnohospodárstvom. Ďalej tu máme e, Radu na vysokej úrovni pre verejné zdravie, ktorá sa vyjadruje k týmto súvisiacim aspektom. Ďalej tu máme schematický návrh, tak ako to bolo aj súčasťou aj ehm, minulosti. Máme tu schematický, schematické znázornenie e, našej organizácie na federatívnej úrovni. Čo sa týka jednotlivých provincií, tak tam taktiež sme organizovaní. Máme tam teda provinčné ministéria e, pre e, životné prostredie a pre polnospodárstvo, kde môžu stanoviť všeobecné podmienky v súvislosti s polnospodárstvom a životným prostredím a taktiež majú kompetencie čo sa týka dodržiavania ich vlastných zákonných ustanovení, ktoré sú tam stanovené. Takže v podstate môžu tam ustanoviť špecifické podmienky pre e, autorizáciu konkrétnych produktov. Takže môžu, si, môžu prísť so špecifickými ustanoveniami, okrem tých všeobecných, všeobecných, ktoré sa týkajú vo všeobecnosti používania týchto produktov na e, ochranu e, rastlín. Taktiež sú zodpovední za všetko, čo sa týka integrovaného manažmentu proti nákazám taktiež kontrolujú aj rámcové, dodržiavanie rámcových podmienok, e, čo sa týka napríklad krížového plnenia a nadväzných krokov a taktiež zostavujú národný akčný plán pre tieto ochranné prostriedky, ako je to stanovené v e, úsmerne alebo smernici pre udržateľné používanie. Taktiež sú zastúpené v rámci nášho Národného autorizačného výboru a tam teda e, taktiež e, poskytujú alebo prispieť do toho procesu, majú kompetencie aj napríklad čo sa týka teda autorizácie týchto produktov. A tam samozrejme národná, federálna, provinčná úroveň spolupracujú, tak aby sa teda mohli autorizovať a dostať sa na trh nové produkty. Teraz sa pozriem na federálne autorizačné postupy týchto produktov. Vidíme tam rôzne typy žiadostí, ktoré dostávame. A čo týka tých uvedia na trh týchto produktov, tak tiež tu máme e, požiadavky ohľadom účinných e, látok, tam musíme vykonať určité vyhodnotenie, e, ďalej v súvislosti s maximálnou úrovňou rezidují hodnotenie o ktorom teda príde alebo nepríde autorizácia a ďalej je tu národný autorizačný postup, ktorý sme vytvorili trochu detailnejšie, rôzne typy žiadosti, ktoré dostávame. Máme tu zónové e, autorizácie alebo zónové v podstate vyhodnotenie. Tam je to teda na úrovni zóny a toto potom sa môže aj prijať e, inde v Európe alebo inými zónami. Ďalej tu máme interzonálne žiadosti, ktoré sa týkajú teda viacerých zón. Tam ide napríklad e, ohľadom prispôsobenia týchto e, ochranných prostriedkov. A tam sa to teraz skúma iba raz, tak je to dohodnuté. Máme tu typické E, okolnosti environmentálne aj polnohospodárske, ktoré sú v každom členskom štáte iné, takže to vždy treba zobrať do úvahy. Samozrejme robíme aj obnovenie autorizácie, ďalej sú tam žiadosti o rozšírenie používania a taktiež, ako som povedal, sú tu ďalšie žiadosti ako napríklad e, označovania, rôzneho využívania, obsahu účinnej látky, obmedzení používania a tak ďalej. Okrem toho, paralelne, tu máme aj dovozné certifikáty. Toto taktiež je stanovené európskou legislatívou, takže tam máme taktiež separátne žiadosti, ktoré sú podávané, a za to je taktiež zodpovedné naše oddelenie. Ďalej tu máme e, testovacie produkty, tam máme na starosti otázku dovozu a e, používania a dohromady je to asi tisíc žiadostí za rok, ktoré teda ročne musíme preskúmať a ktoré obdržíme. Čo sa týka účinných látok, teda napríklad žiadosti o e, autorizáciu nových e, účinných látok. Tam je samozrejme spravodajský členský štát a potom spoluspravodajci. Ďalej je tu otázka e, obnovenia autorizácie. Ďalej je tu vzájomné vyhodnocovanie na európskej úrovni na základe Draft Assessment Reports spravodajského členského štátu sa vykoná v podstate porada medzi jednotlivými členskými štátmi a taktiež musíme sa vyjadriť k draft assessment reports iných členských štátov. A toto všetko, aby sme sa postarali o harmonizované hodnotenie, tak aby aj hodnotie, ktoré vykonávajú spravodajské členské štáty, bo mali trochu širšiu bázu. Takže preto pripomienkujeme tieto dokumenty, aby každý rovnakým spôsobom mohol prispieť k vypracovaniu týchto hodnotení. Na národnej úrovni tu máme aj hodnotenie eh, technických ekvivalentov účinných látok Jedno, tu máme produkty od jednotlivých e, výrobcov, tak aby tá, tam bola v podstate rovnaký typ účinnej látky. V tých jednotlivých projektoch musí to byť teda ekvivalentný typ účinnej látky. Vykonáva sa tam samozrejme hodnotenie rizika predtým, než prichádza tento produkt do úvahy. Niekedy sa tam stanovujú aj obmedzenia pre e, účinné látky na európskej úrovni. Tie potom môžu byť prispôsobené, pokiaľ tu špecifická žiadosť od oznamovateľa a samozrejme sa tým predovšetkým zaoberá spravodajský členský štát. A taktiež sa tu, žiadajú o, pot, sa tu žiada často o potvrdzujúce údaje, pokiaľ chýbajú niektoré údaje a niekto má zaujímavú autorizáciu. Samozrejme, tie údaje treba preskúmať. My tu máme európsky postup, pomocou ktorého sa dostávame k riadnemu vyhodnoteniu a niekedy samozrejme sme aj my spravodajcom. A na záver, tzv. adverse data môžu byť tiež dodávané. To sú nové údaje, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo alebo nejaký problém a vtedy je producent povinný predložiť takéto údaje, pokiaľ ich má, a tieto údaje potom musia byť preskúmané. Ďalej taktiež skúmame maximálnu úroveň reziduí, ďalej na menšie použitie, napríklad v prípade plodín, ďalej žiadosti, ktoré naši manažéri obdržia, potom prebehne hodnotenie hodnotiteľmi, ďalej sa to dostane na autorizačný e, výbor, potom je vydaná, vydané odporúčanie. Máme tu tri týmy evaluátor alebo hodnotiteľov, ktorí sa zaoberajú otázkou účinných látok aj e, prostriedkov na ochranu rastlín, ďalej tu otázka eh, ľudské toxikológie, reziduí, ekotoxikológie, fyzikálne chemickej analýzy. A týmto spôsobom sme flexibilnejšie, máme flexibilnejší prístup k evaluáciám, k hodnoteniu a taktiež máme dva týmy um, aplikačných manažerov, ktorí majú na starost napríklad autorizáciu, obnovenie autorizácií, ktoré už teda sú v platnosti. Musím tam zastaviť? Je mi veľmi ľúto, 16 minút je už naozaj eh, nad rámec našich možností. Chcela by som kolegom však oznámiť, že je k dispozícii aj vytlačená verzia prezentácie kolegom. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje ďalej Španielské ministerstvo pre polnospodárstvo a rybolov a životné prostredie veríme, e, že pán Jose Maria Suárez, e, keďže ako politik e, je ste zvyknutý na obmedzené vystúpenia a vmestí sa do 10 minút. E... Okay. Bien. El... Dobre popoludnie, ďakujem za slovo. Takže moja prezentácia sa bude týkať implementácie nariadenia 1107 2009 v Španielsku a predovšetkým vám chcem ukázať, ako vyzerá organiz- naša organizácia z pohľadu eh, administratívneho eh, riadenia autorizácií. Vychádza to z z, z kráľovského dekretu alebo vyhlásenia 971 2014 tam sa reguluje proces vyhodnocovania e, fitosanitárnych produktov a kompetentným orgánom v tejto súvislosti je ministerstvo polnohospodárstva, e, rybolovu a pre potraviny, ale sú tu taktiež ďalšie komponenty, ktoré sú súčasťou tohto procesu, ako napríklad ministerstvo zdravotníctva, e, spotreby a verejného zdravia. E, tam majú napríklad na starosti otázku e, vystavenia e, pracovníkov týmto látkam a toxikológie, tento ministerstvo, alebo ešte pred pár dňami, áno, pred pár dňami sa volalo ministerstvo životného prostredia, teraz sa volá ministerstvo ekologického prechodu alebo ekologické tranzície. A tam sa vyhodnocuje zvyšok oblasti ktoré sú povinnou súčasťou autorizačnej analýzy fitosanitárnych produktov. A ministerstvo životného prostredia a ministerstvo polnohospodárstva má alebo deleguje hodnotenie nezávislému orgánu, ktorý teda má na starosti toto hodnotenie. sa týka autorizácie aktívnych látok, alebo účinných látok, interný proces, ktorý máme, taktiež sa to netýka len nových účinných látok, ale aj ich obnovenia alebo obnovenia autorizácie. Ide tu o to, že žiadosť a vyhodnotenie prechádza orgánom INIA a taktiež e, ministerstvom e, zdravotníctva. A máme tu otázku diklopropenu, potom cucumber mosaic virus a spodoktora exigua e, vírus. Tuto je teraz Španielsko spravodajským členským štátom. Čo sa týka obnovenia e, aktívnych alebo účinných látok v rámci AIR 3, Španielsko ako spravodajský členský štát. Tu má 6 vyhodnocovaných žiadostí. Dve sú dve látky, ktoré sú obdovené a jedna bola stiahnutá. Ako spoluspravodajca je tu 5 hodnotených látok, dve obnovené a jedna účinná látka, ktorá bola stiahnutá a jedna, ktorú sa zaoberá stály výbor a bude sa o tejto látke hlasovať. Čo sa týka vyhodnocovania alebo obnovenia účinných e, látok, tam je to e r 4 Ako spravodajcovia tam máme 10 žiadostí, ktoré boli predložené a potom 4 látky, ktoré boli stiahnuté. Ako spoluspravodajcovia tam máme 11 žiadostí, ktoré boli predstavené alebo má e, prezentácia a jedna látka bola stiahnutá. A na záver v rámci r 5 ako spravodajcovia máme 5 žiadosti sa čaká na prezentáciu a dve ako spolustravodajca, kde sa taktiež čaká na prezentáciu. Teraz prejdeme k modifikácii, autorizácii a modifikácii fitosanitárnych produktov. správanie alebo pozícia Španielska taká, že sme spravodajským členským štátom ako spoluspravodajca, ktorý je zahrnutý do procesu a taktiež pracujeme na vzájomných hodnoteniach. Autorizácie alebo modifikácie ako spravodajca v tejto chvíli sme udelili 38 autorizácií a 7 modifikácií. Žiadosti o autorizáciu a modifikáciu, kde prebieha hodnotenie. Tých je 28 a 28 autorizácií, 19 modifikácií. Treba zdôrazniť, že 6 z nich e, má časový skls a 2 z tých 19 taktiež majú časový skls a tým pádom už vidíme, že problémy, ktorým čelíme a myslíme si, že ostatní členské štáty čelia podobným problémom, sú také, že lehoty na spracovanie a riadenie týchto, alebo udelenie týchto autorizácií sú príliš krátke a tým pádom by nám bolo treba trochu viacej flexibility, aby sme mohli zobrať do úvahy rôzne okolnosti, ktoré vplývajú na jednotlivé hodnotenia. Ďalej, čo sa týka autorizácie alebo modifikácie ako spoluspravodajca, dotknutý spoluspravodajca. Tam do tejto chvíle sme udelili 217 autorizácií a dve modifikácie. Žiadosti o autorizáciu alebo modifikáciu 201 autorizácií fitosanitárnych produktov a 21 v súvislosti s modifikáciou fitosanitárnych produktov. Tu taktiež vidím určitý časový skok. Skok 6 v prípade autorizácie a 1 v prípade modifikácie. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade máme 120 dní, ktoré sú v zmysle druhého odseku článku 36 k dispozícii. Tuto, takáto lehota je príliš krátka, nie je to realistické. A máme tu článok 36 odsek 3. Tam sa tam sú ustanovenia, ktoré redukujú v podstate účinnosť tohto zónneho systému a myslíme si, že by bola lepšia, trochu väčšia harmonizácia v súvislosti s hodnoteniami, tak aby vykonávané hodnotenia v jednotlivých členských štátoch nepodliehali veľkým rozdielom. čo sa týka vzájomného uznávania, to je treba povedať, že 47 autorizácií a 4 modifikácie boli udelené. Ďalej, žiadosti o autorizáciu alebo modifikáciu, ktoré máme teraz na stole, tak tých je 24 autorizácií, z toho 6 majú časový sklz a 4 modifikácie a tam je jedna pozdržaná. A chcem podať to isté ako predtým. E, článok 42.2. E, tam sú stanovené určité lehoty, ktoré si myslím, že sú veľmi krátke. A čo sa týka obnovovania fitosanitárnych produktov v zmysle článku 43, tam Španielsko postupuje alebo účinkuje ako dotknutý spoluspravodajca alebo ako spravodajca v oblasti zóny. Máme tu 54 produktov, ktoré momentálne sú spracovávané a dohromady je ich 61. A čo sa týka našho, našej pozície ako spoluspravodajcu, tam máme 187, o ktorých sa momentálne rokuje a dohromady ich máme pod kontrolou 252. A všeobecne máme takú skúsenosť za tieto dlhé roky, že registrácia fitosanitárnych produktov v Španielsku bola čoraz na nižšej úrovni a jedna časť tohto problému v rámci polnospodárstva, čo týka napríklad e, autorizácií spôsobuje, že sa znižuje úroveň alebo počet tých fitosanitárnych produktov. Avšak my si myslíme, že naše skúsenosti z posledných rokov nám ukázali, že súčasné pravidlá sú síce sú, sú účinné, čo sa týka toho prístupu po zónach, lebo tam môžeme optimalizovať zdroje, ale Naďalej je tam priestor na zlepšenie a dúfame, že v najbližšej budúcnosti takéto zlepšenie aj príde. A to predovšetkým, čo sa týka postupov a harmonizácie hodnotenia zo strany nutlivých členských štátov, či už spravodajca alebo spoluspravodajcov, tak aby sa umožnila optimalizácia výsledkov vyhodnotení a aby sa zaručilo bezpečné používanie, aby to nemalo negatívny dopad na zdravie e, spotrebiteľov ani na životné prostredie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne za to, že ste dodržali vymedzený čas. A teraz dostáva slovo rumúnsky fitosanitárny orgán. Pani Paulín Gábor, nech sa páči, máte slovo. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Uh, Autoritatea Națională Fitosanitară. Ďakujem pekne. Národný fitosanitárny orgán je orgán, ktorý má na starosti tieto otázky u nás v Rumunsku. Má na starosti fitosanitárne opatrenia. A ja vám prednesiem všeobecnú prezentáciu k infraštruktúre. Máme štyri zastúpenie na centrálnej úrovni, jedno laboratórium, jedno národné laboratórium, potom na nižšej úrovni máme 8 regionálnych laboratórií, 9 hraničných kontrolných e, stredisk a 41 okresných fitosanitárnych úradov. Toľko teda k štruktúre u nás v Rumunsku. Tu je teda na tomto um, grafe štruktúra Náš orgán je súčasťou ministerstva e, polnospodárstva a rozvoja vidieka. Máme dve oddelenia, jedné pre fitosanitárne otázky a druhé oddelenie sa týka konkrétne Národného fitosanitárneho laboratória. Teta fitosanitárny odbor zahrania štyri oddelenia ochrana rastlín, ďalej úrad na schvaľovanie e, fitosanitárnych e, produktov je ďalej oddelenie e, pre udržateľné využívanie ochrany rastlín a s tým súvisiacich produktov a potom oddelenie e, pre dohľad nad obchodom a pre ďalšie fitosanitárne produkty. Okrem toho sú strediska, konkrétne 8 regionálnych laboratórií, a hraničné e, inšpekčné strediska. Ďalej, čo sa týka Národného fitosanitárneho laboratória, to je referenčné laboratórium u nás v Rumunsku, tu je nasledovná štruktúra. Máme teda laboratórium na zisťovanie reziduálnych hodnôt pesticídov v rastlinách a v rastlinných výrobkoch, ďalej laboratórium na kontrolu kvality pesticídov, ďalej fitopatológia, a entomológia a s tým súvisíce laboratória. Teda orgán pre fitosanitárnu a karanténu má na starosti presadzovanie nariadenia Európskej únie, tiež má na starosti koordináciu dohľadu istých eh, karanténnych eh, opatrení a tiež eh, sa kontroluje a koordinuje všeobecný dohľad na území v istých konkrétnych prípadoch karantén. A tiež sa zameriavame na vypracovanie návrhov legislatívy v oblasti Okrem rastlín tiež e, sa koordinuje postup registrácie pesticídov a tiež má na starosti registráciu, dodatočnú registráciu a kontrolu kvality týchto produktov na úrovni špecializovaných laboratórií. Úlohou tiež je zajistiť kontroly vo využívaní týchto produktov vo fitosanitárnych strediskách. Povoľovanie výrobkov na ochranu rastlín v Rumunsku podlieha rozhodovaniu Národnej komisie, ktorá má na starosti schváľovanie takýchto produktov Zkrátka kratkej NCAPPP. Tiež je to orgán, ktorý má na starosti registráciu produktov na ochranu rastlín. Okrem toho máme tiež spoluprácu s Ministerstvom pre plnospodárstvo a rozvoj vidieka, ďalej Ministerstvom pre životné prostredie, vodu a lesné hospodárstvo, ďalej Ministerstvo zdravotníctva a tiež Ministerstvo eh, pre ďalšie vedecké odbory. Ehm, okrem toho, na centrálnej úrovni existuje ďalší úrad, ktorý má na starosti udržateľné nakladanie s týmito produktami na ochranu rastlín. Konkrétne ide o certifikáciu a vývoj týchto produktov na ochranu rastlín. Tiež sa venujeme kontrolovanému využívaniu a uplatňovaniu všetkých e, prijatých technických noriem pre využívaní takýchto látok na ochranu rastlín a tiež e, sa venujeme spolu s ostatnými organizáciami a združeniami rôznym e, podujatiam, kde sa vyhodnocujú dopady takýchto produktov na ochranu rastlín a aký dopad majú na životné prostredie a na verejné zdravie. Ďalej, štvrtý orgán na centrálnej úrovni, to je orgán, ktorý má na starosti kontrolu pri obchode s e, pesticidmi, taktiež má na starosti dohľad nad kvalitou týchto výrobkov a okrem toho tiež sa vykonávajú kontroly kvality aj národných, aj e, medzinárodných laboratórií, ďalej e, Národné referenčné laboratórium, to je ďalší odbor, k tomuto som sa už vyjadrila. Toto laboratórium e, má viacero rôznych právomoci, okrem iného e, analýzu škodcov a tiež kontroly kvality výrobkov na ochranu rastlín, ďalej kontrola e, reziduí v rastlinných subjektoch, e, taktiež analýza výsledkov z regionálnych laboratórií a tiež ďalšie vzdelávanie a odborná príprava inšpektorov z iných laboratórií, teda inšpektorov. Tu máme prehľad o činnosti tohto laboratória, technické jednotky, kvalita fitopatológia, entomológia a potom laboratórium na kontrolu e, e, zvyškov a zvyškových hodnot v rastlinách. Kontrola kvality týchto produktov na ochranu rastlín máme tu sieť piatich laboratórií, národné laboratórium, to som už spomenula, a potom štyri regionálne laboratória na štyroch rôznych miestach, v štyroch rôznych regiónoch čo sa týka technického vybavenia. Máme tu rôzne zariadenia. Tu sú uvedené ich skratky. Čo sa týka kontrol kvality produktov na ochranu rastlín, máme nasadenú akreditačnú metódu podľa medzinárodných štandardov, tiež zisťovanie účinných látok, Ďalej, e, fyzikálno-chemické vlastnosti sú tu uvedené, potom aj ďalšie faktory, ďalej vymenovanie a skúmanie e, jednotlivých vlastností týchto produktov, ďalej laboratórium, ktoré e, skúma rezidua v rastlinách a v rastlinných výrobkoch. Tu existujú dve laboratória, ktoré sa tomu venujú, ktoré teda skúmajú zvyškové hodnoty v rastlinách a rastlinných výrobkoch, je jednak na centrálnej úrovni a potom na regionálnej úrovni. Využívajú sa pritom tie isté metódy v oboch laboratóriách. ...186 aktívnych látok a potom rôzne ďalšie metódy, 62 účinných látok. Tu je znázornená mapa kde sú e, ukázané všetky laboratória, ktoré v Rumunsku fungujú. A okrem toho všetko, čo sa vypracuje na centrálnej národnej úrovni, sa na regionálnej úrovni potom presadzuje v praxi. Teda kontroly kvality, kontroly e, reziduí, ďalej ročné programy na monitorovanie pre jednotlivé oblasti, ktoré som spomenula. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Už tu máme pána predsedu. Ja mu týmto odovzdávam teda predsedanie. Oui, merci beaucoup, Karina, d'avoir pu euh, ouvrir la séance. Ďakujem pekne Kataríne za to, že ma zastúpila. Ospravedlňujem sa za to, že meškám. Nebudeme prerušovať, aby som ja predniesol svoje úvody. Dáme teda slovo ďalšiemu rečníkovi, hneď ten, ktorý nasleduje, pán Rubimenaš, ktorý je výskumníkom na King's College v Londýne. Nech sa páči, máte 10 minút. Hello everybody, thank you for your... Ďakujem pekne za pozvanie. Volám sa Robin Menáš, som toxikológ na King's College v Londýne a poviem vám niečo o tom, ako môžeme zlepšiť vyhodnocovanie rizika v pesticídoch tým, že sa zohľadnia nové objavy vo vede. A tiež sa pozriem na prípad glyfosátu, aby som doložil svoje argumenty, aj keď to, čo poviem, vlastne sa bude stiahovať na väčšinu pesticídov teda konkrétne v prípade glyfosátu e, uvediem príklady, pretože e, toxicita glyfosátu je dosť kontroverzná otázka a využívanie glyfosátu a produktov, ktoré obsahujú e, podobné látky, čoraz väčšej miere sa využívajú celosvetovo na tejto mape. Je znázornené, že naozaj sa čoraz viac využíva táto látka. Každý jeden e, človek má istú hodnotu glyfosátu v moči a podľa toho dokážeme potom vyhodnotiť množstvo glyfosátu, ktoré sa využíva. Jeden z nosných faktorov v mojej prezentácii sa bude zameriavať na rozdiel medzi glyfosátom a, a takými pesticídmi, ktoré sú založené na glyfosáte, pretože glyfosát sa nikdy nevyužíva a samo o sebe. Je to aktívna látka rôznych e, komerčných produktov, pričom najznámejší produkt je Roundup, ale e, existuje 750 rôznych e, takýchto výrobkov, ktoré obsahujú glyfozát a v rôznych koncentráciách, teda obsahujú nielen glyfozát, ale aj rôzne iné molekuly, koformulanty, e, adjuvantné molekuly. Tieto molekuly majú tiež svoju vlastnú mieru toxicity a to spôsobuje problém v prípade, že sa testuje iba glyfozát hľadiska dlhodobej toxicity, pretože tieto spoluúčinné látky nikdy nie sú zahrnuté v dlhodobom regulačnom vyhodnocovaní pesticídov, vrátanie aktívnych látok. My sme teda eh, podrobili testu rôzne herbicídy, ktoré obsahujú glyfosát a tiež sme porovnali eh, toxickosť eh, takýchto formulácií s toxicitou glyfosátu na ľuďoch, ale aj na laboratórnych eh, zvieratách. Zistili sme, eh, že eh, v týchto zmesiach je toxicita až tisícnásobne vyššia než iba v samotnom glyfozáte. Teda nie je možné vyhodnotiť iba toxicitu glyfozátu a z toho vyvozovať potom aj mieru toxicity produktu. Glyfozát je známy tým, že má dopad na fungovanie rastlín, avšak nemá dopad na ľudské bunky a keď vidíme toxické efekty, je potrebné ich vysvetliť a pravdepodobne to nespôsobil glyfosát samostatne. Teda zistili sme, že tieto koformulanty, ktoré obsahujú aj glyfosát, sa vyznačujú vyššou e, mierou toxicity a sú až 5000 násobne viac toxické než glyfosát sám o sebe. A existuje množstvo štúdí vo e, vedeckej obci, ktoré dokazujú e, taktiež toxickosť takýchto kombinácií glyfosátu s inými látkami, ale nie je celkom jasné, ako to je, keď jednotliví aktéry a autory vyhodnocujú mieru toxicity glyfosátu. V skutočnosti však e, testovali komerčné zmesy. Je to zaujaté, pretože keď vyhodnocujeme mieru toxicity glyfosátu samostatne je tá toxicita nízka, ale e, to, čo vidíme v našich zisteniach na ľuďoch a tiež e, na živočíchoch, e, to môže byť spôsobené rôznymi zmesami a ostatnými účinnými látkami, nie len ich pôsobením samostatne a práve preto sú také veľké rozdiely medzi regulačnými testami niekedy, kde sa ukazuje bezpečnosť aktívnej látky pri istej koncentrácii. Okrem toho s tým súvisia aj e, rôzne miery výskytu chronických ochorení e, po vystavení pesticidom a to môže byť spôsobené práve týmto zmes, týmito zmesami. Teda tieto zmesy obsahujú rôzne chemikálie, Viem, že sú toxické aj tieto e, ostatné, e, teda látky, ktoré sú súčasťou tieto zmesí, aj samostatne. Tiež sa to ukázalo aj na dopade na niektoré e, komunity, na niektoré druhy živočíchov. Čo sa s tým teda dá urobiť? Jedna možnosť je testovať pesticídy ako zmes. Pesticídy totiž nikdy nie sú funkčné samostatne, je to vždy zmes rôznych chemikálií. Využívajú sa ako koktejlové zmesy a ich reziduá v životnom prostredí sa tiež vyskytujú ako zmesy. Preto testy jednotlivých molekúl nie sú reprezentatívne, čo sa týka výskytu reziduí pesticídov. Preto najlogickejšie by bolo otestovať eh, celú zmes a to je tiež jedno riešenie, ako zlepšiť eh, vyhodnocovanie dopadu pesticídov. Ďalšia možnosť, keďže je dosť zložité vyhodnotiť eh, všetky tieto rôzne komerčné dopady pesticídov, teda vlastne prakticky sa to nedá ani presadiť, je viac ako 750 rôznych zmesí, ktoré obsahujú glyfosát na trhoch na celom svete teda nedá sa v praxi e, vykonávať e, dlhodobé e, štúdie o toxicite všetkých týchto jednotlivých zmesí. Existujú teda medzery v pravidlách v legislatíve. Vieme, že niektoré zmesi obsahujú aj toxické látky. Dali by sa k tomu však pridať aj rôzne faktory vyhodnocovania bezpečnosti. Dajme tomu faktor bezpečnosti 10, to by mohol byť ďalší bezpečnostný faktor. To by teda mohlo e, vyhodnocovať e, mieru priateľnosti, tak aby bola zaistená vyššia miera ochrany, e, čo sa týka vystavenia glyfosátu. Tento príklad by mohol sa aplikovať aj na ďalšie druhy pesticídov. Toľko teda moje hlavné tvrdenie, že teda existujú rozdiely v toxicite komerčných zmesí oproti aktívnym látkama sú však aj ďalšie efekty, ktoré s tým súvisia, aby sa zlepšilo regulačné vyhodnocovanie miery toxicity pesticídov. Pesticida, teda, pardon, toxicita pesticídov by mala zahrňať vyhodnocovanie rôznych faktorov, aj nové zistenia, ktoré sa zaznamenali nedávno, napríklad e, testovanie narušenia endokrinných funkcií tela. Už došlo k istému pokroku vzhľadom na nedáme prijaté nariadenie, ale toto nariadenie nepokrýva všetky uh, okolnosti, pokrýva to uh, narušenie um, hormónov štítnej žľazy, ďalej je hormónov eh, pohľadných orgánov. Eh, sú však aj dokazy, dôkazy, ktoré naznačujú, že pendikronológii môžu e, taktiež byť nedostatky, ktoré, dajme tomu, môžu viesť k tomu, že e, vznikne cukrovka, prípade iné ochorenie, teda malo by to zahrňať aj iné testy, čo sa týka endokrinných e, účinkov. V budúcnosti by štúdie mali skúmať tiež celý životný cyklus zvieratia. V súčasnosti totiž sa totiž vyhodnocuje dopad len na dospelých, podľa mňa by sa malo začať s testovaním ešte pred narodením, tak aby sme mali lepšiu predstavu o tom, čo sa udeje, keď sú, dajme tomu, ženy v tehotenstve vystavené e, týmto chemikáliám a potom, či deti e, v dospelom veku e, nadobudnú chronické ochorenie, aby sa to mohlo porovnať. A ešte posledná poznámka, mali by sme tiež zahrňať aj štúdy toxicity v prípade pesticídov, čo sa týka E, mikrobiomu v čreve. Tento konkrétny faktor totiž je novou, veľmi populárnou témou vo vede a ukazuje sa, že je to vysoko relevantné hľadiska toxicity pesticídov. Predovšetkým si treba uvedomiť, že ľudské telo je veľmi komplexným ekosystémom. Nepozostávame len z buniek, ľudských buniek, ale tiež pozostávame z rôznych iných baktérií, množstvo druhov baktérií teda tvorí naše ľudské telo a zmeny v týchto bakteriálnych komunitách môžu mať e, ďaleko si dopady na ľudské zdravie. A to je relevantné v prípade toxicity pesticídov, pretože keby som sa mal vrátiť ku prípadu glyfosátu, povedal som, že glyfosát nemá mechanizmus e, e, aktívneho e, pôsobenia na bunky v ľudskom tele, ale e, prejavuje sa aktívne na baktériách v čreve. Preto by nové štúdie mali skúmať aj dopady pesticídov e, na črevné baktérie. Je to totiž prirodzený e, cieľ glyfozátu. Ďakujem pekne za pozornosť. Veľmi ochotne poskytnem podrobnosti o našej práci. Tiež tu uvádzam linky na tri moje najnedávnejšie publikácie, kde podrobnejšie popisujeme zistenia. Merci, merci à vous pour euh, votre... Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo posledný rečník, pán Pekka Pesonen, ktorý je generálnym tajomníkom eh, Kopa Kogeka. Chairman, ladies and gentlemen. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste pozvali Kopa Choreka eh, k tejto dôležitej diskusii. Pre tých, ktorí nás nepoznajú, my sme zjednoteným hlasom farmárov a ich družstiev v Európskej únii. Spoločne eh, reprezentujeme 23 miliónov farmárov a ich rodinných príslušníkov a 22 tisíc európskych eh, poľnohospodárskych družstiev. Ochrana um, irrespective of the production method. Plodín sú eh, veľmi dôležitou eh, súčasťou eh, aktivity farmárov. Látky na ochranu rastlín majú za účelom ochraňovať tieto pred chorobami a škodcami. Ehm, zároveň majú dopad na biologickú aktivitu a z ich používania teda vyplývajú rizika. Z nášho pohľadu ehm, pesticídy a ich aktívne látky, ehm, k nim by bolo treba priskovať ako k ostatným látkam, ktoré majú dopad na ľudské zdravie, životné prostredie, treba zvažovať ich rizika je nám ľúto, že Európska komisia si zachováva k týmto látkam e, prístup vychádzajúci z nebezpečenstiev na miesto e, e, princípu vyplývajúceho z rizík E, súčasťou ich e, práce je, že farmári používajú látky na ochranu rastlín na to, aby e, mohli pestovať zdravé plodiny a zabezpečili ekonomický výsledok svojej práce, zabezpečili zdravé potraviny a chránili životnú prostrediu. Trhy od nás žiadajú dokonalé Ehm, produkty ehm, nepoškodené ehm, škodcami, ale zároveň eh, chcú teda eh, informácie o používaní eh, látok na ochranu rastlín. Neuvedomujú si, aké to zohlávajú úlohu pri vlastne zabezpečení toho, aby boli k dispozícii zdravé a prístupné produkty. Pokiaľ ide o bezpečné e, používanie nejakej látky a toto nemôže byť e, preukázané, my nežiadame o e, opätovné povolenie určitej aktívnej látky. Nariadenie 1107 z roku 2009 vychádza z princípov európskej potravinovej legislatívy stanovuje príslušné e, postupy. EFSA zohráva kľúčovú úlohu v tomto postupe, zabezpečuje e, neustále hodnotenie e, aktívnych látok. Takže COPA a COGECA vychádzajú v svojich rozhodnutiach z posúdenia FC, pričom žiadajú o vhodný rizikový man- manažment a mitigačné opatrenia, pokiaľ je to potrebné. EFSA poskytuje nezávislé, transparentné, profesionálne výskumné eh, hodnotenie. COPA a COGECA teda vždy cílne podporovali eh, ciele eh, EFSA. Inštitúcie EÚ a členské štáty majú tiež kľúčovú úlohu pri podporovaní našich e, silných e, vedeckých e, organizácií. Vždy môžeme zlepšovať výskumné metódy, ktoré sa uplatňujú, ale E, úloha FC vždy zostane veľmi dôležitou pre správne fungovanie vnútorného trhu v Európskej únii. Preto je dôležité uvedomiť si aj, že farmári ostávajú e, najdôležitejšími používateľmi látok na ochranu rastlín a preto je dôležité, aby správnym spôsobom, bezpečným spôsobom uplatňovali, používali tieto látky e, smernica 2009 lomeno 128 o udržateľnom používaní pesticídov už hovorí o opatreniach, e, ktorých cieľom má byť zredukovať riziko e, látok na ochranu rastlín pre ľudské zdravie a životné prostredie a e, zároveň zabezpečiť vhodnú ochranu plodín. Eh, takisto je eh, k dispozícii eh, školenie týkajúce sa potenciálnych rizík pre ľudské zdravie, životné prostredie a vhodných opatrení za účelom zníženia týchto rizík pri používaní látok na ochranu rastlín. Táto smernica takisto stanovuje aj opatrenia na ochranu vodného, vodných živočíchov a pitnej vody, ako aj s účelom e, zníženia rizik v špecifických oblastiach. E, členské e, štáty takisto vytvorili systémy, ako narábať s pesticídmi, ako ich skladovať. Okrem toho smernica 2006 42 2927 obsahujú opatrenia o vybavení na aplikáciu pesticídov Zabezpečujú sa tam aj pravidelné inšpekcie takýchto eh, prístrojov. Takže eh, stručne povedané musíme eh, vlastne testovať, kontrolovať naše postrekovacie zariadenia IPM tiež využívame, to je riadenie v určitej situácii populácií Eh, riadenie chorôb, v prípade vypuknutia eh, nejakých eh, nákaz. Je to veľmi holistický prístup, ktorý sa snaží zredukovať dopad chorôb a poškodzovanie, zredukovať ho na akceptovateľnú úroveň a zároveň zabezpečuje ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Farmári sú profesionálni um, užívateľia, ktorých záujmom je dobré životné prostredie a zdravé plodiny. Um, Kopa a KGK eh, si myslia, že je treba vytvárať dôveru v európsky eh, systém eh, výroby potravín. Európska únia tu má najvyššie štandardy vo svete aj teda pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia aj keď farmári sú veľmi dobre školení, e, kontrolujú sa ich e, postregovacie zariadenia, e, veľmi zriedka kedy sa postrekuje zo vzduchu. Aktuálny systém pre povolovanie a kontrolu používania pesticídov neochraňuje konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ, čo patrí k cieľom nariadenia 1107 2009 Eh, zmenšenie eh, súborov farmárov eh, ohrozuje ich možnosť efektívne reagovať v prípade potreby na choroby a škodcov. Toto je vhodné nástroje, mechanické, chemické alebo biologické sú kľúčové pre vhodnú implementáciu nášho prístupu IPM E, normálne agronomické e, postupy sa e, využívajú extenzívne na kontrolu veľkej väčšiny škodcov a chorôb, avšak mnohé z týchto nástrojov sú pod tlakom, pretože sa zvyšuje nedôvera v inštitúcie EÚ, nevedecké rozhodnutia, nedôvera v nové techniky chovu alebo pesticídy dôležité je, aby sme sa nebranili technologickému pokroku, aby sme vedeli čeliť eh, nadchádzajúcim eh, výzvam, ktoré sú pred nami. Dôležité je, eh, že administratívna záťaž takisto aj vedie ku koncentrácii agrochemických firiem a k miznutiu malých a stredných podnikov. COPA a KOGK podpísali ehm, cestnú mapu pre spoluprácu eh, s ehm, priem, medzinárodným eh, priemyslom výrobcov biologickej kontroly IBMA E, napriek záujmu európskych farmárov aplikovať nízkorizikové pesticídy. E, tieto produkty naozaj nie sú dostatočne k dispozícii. E, vyvíjanie bezpečných ekologických alternatív je veľmi dôležité pre sektory ako bioprodukty, kde kde sa má vyrábať čoraz viac eh, produktov a zároveň je tam nedostatok vhodných riešení a takisto treba sa vyrovnovať aj s klimatickými zmenami. Európsky farmári eh, čelia veľmi reštriktívnemu prístupu, pokiaľ ide o schváľovanie pesticídov. Toto vedie k eh, strate konkurencieschopnosti na globálnej úrovni, vedie k eh, zvýšeným nákladom a nedostatku bezpečných a efektívnych nástrojov, napríklad glyfosátu. Žiaľ, nemôžeme tieto reštrikcie našim obchodným partnerom vnútiť tiež, ak nie sú vedecky odôvodnené a tak e, vlastne vstupujeme do boja e, veľmi oslabení, z oslabenej pozície. E, takže na záver sme presvedčení, že pokiaľ nebudeme k dispozícii vhodné nástroje, európsky farmári nebudú môcť vlastne dostať svojich záväzkov a to bude vážne ohrozovať e, kapacitu Európskej únie, jej poľnohospodárstva a táto nebude schopná generovať e, rast a pracovné miesta, nezabezpečí ani e, štandardy a ohrozené je aj úspešné obstátie v globálnej súťaži. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz je čas prejsť k diskusii. Začneme eh, kolom spravodajcov, eh, Budeme postupovať eh, podľa metódy ping-pong neskôr, aby sme stihli čo najviac, aby sme dali čo najviac priestorov pre odpovede. To je naše pravidlo. aby to bolo dynamické, aby všetci mohli položiť otázky. Poprosíme preda o, e, o pochopenie. E, kolega Linz e, otvorí toto kolo diskusie ako spravodajca. Nech sa ti páči, Norbert, máš slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj našim dnešným hosťom za ich veľmi zaujímavé príspevky. Ja mám otázku pre generálneho tajomníka Kopa Kogeka. Naznačili ste aj, že e, platná legislatíva ohľadom e, pesticídov prináša určité problémy. Aj v prípade španielských e, orgánov to by vstalo, problémy v súvislosti so vzájomným uznávaním. Chcel by som sa vrátiť k téme zonálneho rozdelenia. V Európe máme tri zóny Aké, eh, aký feedback máte zo strany farmárov? Je to zmysluplné rozdelenie? Eh, u mňa v Hornom Poríni a v Alsasku eh, tieto oblasti patria dvom odlišným klimatickým zmenám. Je teda zmysluplné, aby sme ďalej uplatňovali takýto prístup rozdelenia podľa jednotlivých zón. Ďakujem, pán Pesonen. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zareagovať na túto otázku. Chcem poukázať na to, že princíp eh, toho, či aktívne látky sú k dispozícii a eh, či máte k dispozícii tie vhodné nástroje, to je našim eh, dôležitým princípom, pokiaľ ide o menšie Eh, druhy, menej dôležité druhy. Eh, dopyt po nich je väčšinou dosť obmedzený a eh, zonálny systém nemusí poskytovať dostatočný objem pre trhy, ale sú tam jednotlivé rozdiely v jednotlivých zónach. V severnej zóne zdá sa, veci fungujú celkom dobre, do určitej miery aj na, na juhu, ale e, tá centrálna e, zóna v EÚ nemá také výsledky, ako by sme si želali. A to e, pre ňu predstavuje osobitné výzvy, pokiaľ ide o aplikáciu e, tohto princípu zón. Ale chcel by som povedať, e, hlavne pokiaľ ide o menej dôležité druhy plodín, strácame aktívne látky ehm, kvôli nákladom uvádzania na trh pre operátorov, takže je to potom len v rukách administratívy, aby sa zabezpečilo fungovanie. My sme navrhovali e, prístup vzájomného uznávania, ktorý by zlepšil ehm, to, disponibilitu týchto látok, ale dôležité je zase, aby aj tieto boli bezpečné. Takže treba e, rozmýšľať nad tým, ako e, zabezpečiť správne fungovanie. No a v tomto, v tomto pohľade ten systém ZOM nefunguje tak, ako by sme si to želali. Ďakujem pekne, pán Lins. Ešte sa spýtam, takže eh, vo všeobecnosti vám neprekáže takéto rozdelenie eh, na zóny, ale hovoríte, že jedna zóna nefunguje skutočne správne. Eh, súvisí to s tým, že sme to nedelili podľa klimatických zón, ale podľa teda členských štátov. A vo vašej odpovedi som nepochopil, že či si želáte e, zachovanie tohto systému, alebo či podľa vás potrebujeme úplne nový systém. E, vychádzam z toho, že klimatické podmienky e, sú tu teda relatívne dané pre všetky tieto zóny, e, takže nemôžeme to e, len tak hodiť cez palubu a vytvoriť niečo úplne nové. E, Takže skôr by som išiel e, cestou posilňovania stredoeurópskej zóny v jej fungovaní, v jej operáciách. Sú tam určité prvky aj z takých prirodzených dôvodov, prečo sa e, vlastne napríklad rýža nepestuje v týchto oblastiach. E, tam je hlavnou zónou pestovania jasne juh, Takže eh, takéto zóny budú vždy relevantné, ale skôr to súvisí eh, s tým, aby sme zabezpečili, aby fungovali správne, tak eh, ako to bolo úmyslom pôvodne. A teda to momentálne, to momentálne tak nie je. Ďakujem pekne, Bart Stas z Zelených. Ďakujem. Taktiež chcem poďakovať všetkým srečníkom za ich prezentácie. Takže podľa mňa, tak to bola pán Menáš mal veľmi presvedčivú prezentáciu, taktiež v jeho písomných odpovediach vidím určité formulácie, že sa študovali len toxi- akutné toxické účiny, a čo sa týka dlhodobého dopadu pesticídov a rezi- ich reziduí, že to sa riadne nepreskúmalo. Taktiež e, som e, videl štúdiu, kde sa jasne hovorí, že členské štáty neplnia dostatočne zákonné predpisy nariadenia z roku 2009 o pesticídoch. Tam sa hovorilo o troch členských štátov, kde sa pripustili pesticídy, ktoré nikdy neboli vyhodnotené. A je tam percento 9 e, až 33 To si myslím, že je veľký pomer, takže moja otázka, vyberiem si teda Belgicko, ako reagujete na to, čo hovorí pán Menáš? E, sú tu nejaké výskumy ohľadom dlhodobého dopadu na zdravie? Skúmate produkty, čo týka e, kumulatívnych synergetických e, efektov, aký majú vplyv na zdravie? Ďalej tu máme rôzne koformulanty, zmiešané koformulanty. Vykonávate takéto testy a pokiaľ nie, tak prečo nie? Merci. Donc l'agence belge, monsieur Tribou. Pekne pán Tribus za Belgickú agentúru. Ja, dank wel. Eh, inderdaad, wij onderzoeken... Áno, ďakujem. Áno. Neskúmame dlhodobé účinky, pretože toto nie je stanovené v legislatíve. A vychádzame z toho, že len tá účinná látka, že je stabilná. A v podstate len účinná látka sa môže dostať do ľudského organizmu. A myslím si, že ten dlhodobý eh, post, dopad, toto môže byť relevantné napríklad pre e, spotrebiteľa alebo používateľa, ktorý napríklad každý deň používa nejaký to, takýto produkt, tak možno, že tam je treba skúmať ten dlhodobý dopad, ale takýto používateľ v podstate neexistuje. Takže návrh, aby sa tam doplnil takýto safety factor, aby sa tam skúmal každ- alebo skúmalo každodenné použitie, tak to si myslím, že je prehnané. Takže len účinná látka je dostabilná, aby sa dostala do ľudského organizmu a preto je v legislatíve to zaradené. Takže sa z dlhodobého pohľadu alebo z dlhodobých účinkov skúma len tá účinná látka. Čo sa týka synergetických, synergetických e, účinkov, tak možno sú známe, je známych pár prípadov štúdí in vitro, kde e, sa vyskytli takéto synergetické účinky a čo sa týka glyfozátu a jeho koformulantov, tak tam sa nehovorí o synergetických efektoch a taktiež musíme protirečiť tomu, že by tu určité form- formuly mali byť e, e, tisíckrát silnejšie než glyfozát, čo my vieme, tak tu nie sú žiadne veľké rozdiely. Eh, takže len sa chcem k tomu vyjadriť, k tomu, čo povedal pán Menáš ohľadom tých hormónov alebo narušenia hermeniu a taktiež dopadu na črevnú flóru a črevných baktérií. Môžete k tomu vyjadriť? Áno, takže môžem len potvrdiť všetky tieto možné účinky sú už súčasťou vyhodnotenia a už máme dostatok štúdí na túto tému, čo sa týka teda pesticídov. A pokiaľ by tu mal nastať takýto účinok, tak by určite to bolo stanovené, štúdia, ktoré máme teraz v dispozícii, musíme samozrejme sa pozrieť na iné látky, ale čo sa týka pesticídov, tak tam máme e, už dostatočne rozšírený postup, že sa toto berie do úvahy. Čo sa týka účinku na črevnú flóru, tak vieme, že tu sú aj nové štúdie, ale ani tie nám neprinašajú žiadne nové informácie, sú to účinky, ktoré už sú známe a ktoré sa berú do úvahy pri hodnotení. Merci. Um, donc on poursuit, donc c'est... Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej. Karinka Dembach, ktorý, ktorá zastupuje Simonu Bonafé. Srdečne ďakujem. Eh, chcem nadviazať na to, čo povedal predrečník Bart Mám dve otázky. Jednu pre eh, pána Robina Meznáža. Eh, ďakujem veľmi pekne za všetky prezentácie, ale nadobudli sme dojem, že v prípade povolovania glyfosádu nie všetko prebiehalo tak, ako to predpokladá legislatívny rámec. Celý rad štúdí nebol zohľadnený alebo nie do detajlov ale potom, čo som si vypočula e, vaše slova dnes, tak e, e, veľké nebezpečenstvo pre zdravie ľudí tak nepredstavuje glyfosát, ale oveľa viac tie jednotlivé vedľajšie zložky. Znamená to, že naša legislatíva tu má nejakú obrovskú dieru. Sústredíme sa na, na produkty, e, e, ktorých jednotlivé látky nie sú karcinogéne, ale e, ich kombinácia aj s inými zložkami sa vlastne vôbec neskúša, nepreskúmava. Takže tie formulácie, tie, tie vedľajšie zložky sa vôbec nekontrolujú, netestujú, takže sedíme tu na nebezpečnej bombe. Najprv by som zareagoval na jednu z tých eh, otázok eh, predtým, eh, ku koformulantom a ich prítomnosti v ľudskom tele. My vlastne nič nevieme o ich prítomnosti, lebo to nemeriame. A pokiaľ ide o životné prostredie, vieme, že niektoré z týchto koformulantov nájdeme v životnom prostredí a môžu mať e, e, negatívny vplyv. Nachádzajú sa potenciálne aj v pitnej vode, a pokiaľ ide o karcinogenicitu e, pesticídov a ich vedlejších zločiek, aj keď nejaká aktívna látka nie je zdrojom toxických efektov, to neznamená, že by sme nemali testovať tú celú e, formuláciu, pretože každý, každá ingrediencia by sa takisto mala jednotlivo preskúmať a v prípade glyfosádu, ak problémom nie je glyfosát, ale koformulanty, jednoducho by sme sa mali e, snažiť zabezpečiť bezpečnejšie formulácie, bezpečnejšie produkty. Teda uplatňujete princíp e, opatrného prístupu. Ante McIntyre, ECR. Uh, thank you. Uh, my question... Ďakujem pekne. Moja otázka je na pána Pesonena z kopy Kožeky. Uvedomujeme si, že je tu hrozba antimikrobiálnej rezistencie v medicíne je to tiež e, dokázané, ale o mnoho menej pozornosti sa venuje čoraz väčšiemu výskytu odolnosti voči pesticídom v ochoreniach rastlín a tiež, že je potrebné uplatňovať e, celú škálu rôznych e, produktov na ochranu rastlín, teda aj k množstvo pesticídov, ktoré sú efektívne, sa znižuje. Je teda čoraz menej dostupných alternatív podľa vás, aký dopad to bude mať na európske polnospodárstvo a taktiež e, dodávky potravín? A myslíte si tiež, že teda v skutočnosti znižujeme mieru ochrany životného prostredia, o ktorú sa tak veľmi všetci snažíme? Pesonen. Nech sa páči, pán Pesonen. Ďakujem za vašu otázku. Keďže ste spomenuli antimikrobiálnu e, odolnosť. Máme to tiež aktuálne na programe. Vieme, že je obmedzené množstvo antibiotík, ktoré sú k dispozícii. Tiež e, vieme, že sektor antibiotík sa zaoberá taktiež skúmaním počtu antibiotík, ktoré boli uvedené na trh v posledných rokoch. Je to teda vysoko aktuálna otázka v kontexte antimikrobiálnej odolnosti a tiež e, v kontexte využívania týchto produktov čo sa týka pesticídov a budovania odolnosti eh, voči pesticídom, celý koncept integrovaného manažmentu sa zameriava na to, aby sme mali celý rad krokov, teda nielen využitie chemických, biologických eh, nástrojov, ale tiež, eh, dajme tomu, rotácia plodín, čo najväčšia miera diverzifikácie, aby sme neopakovali ten istý postup, nasadenie tej istej látky, tým istým spôsobom za každým snažíme sa vyhýbať monokultúram z ekonomických dôvodov. Nedá sa tomu vždy vyhnúť z tých istých dôvodov. V niektorých regiónoch v Európe sa musia teda využívať zhruba tie isté oblasti, dajme tomu, aby sa pestovalo krmivo pre dobytok e, z ekonomických dôvodov. To sa teda musí nejako vyriešiť, ale aj v tých prípadoch musíme využívať e, rozličné metódy, e, podľa možností každý rok iná plodina, aby teda nevznikala táto forma odolnosti voči produktom, pretože z dlhodobého hľadiska, tak ako správne poznamenávate, by sme stratili tieto výrobky, pretože účinnosť látky by sa postupne stratila. A preto v dlhodobom meradle menej alternatív existuje v globálnom nastavení, o to viac je pravdepodobné, že nedokážeme potláčať eh, E, škodcov a taktiež ochorenie rastlín a to môže spôsobiť e, ťažkosti v množstve dodávok potravín. A presne to nás nepakojuje aj na európskej úrovni, na globálnej úrovni. Pravdepodobne budeme musieť v e, dlhodobom meradle teda poskytnúť obyvateľstvu na našej planéte dvojnásobok potravín ako teraz okrem iného to súvisia s faktormi, že mimo Európy je čoraz väčší dopyt po vysokokvalitných e, druhoch proteínu. To spôsobuje e, teda veľké ťažkosti a preto Európa sa musí myslieť nad tým, ako bude postupovať. Európa je totiž určujúcim faktorom celosvetovo. Ďakujeme pekne. Livering na miesto Frederik Ries za ALDE. Ďakujem. Mám otázku pre Kopa Kožeka. Tak ako ste sa vyjadrili e, k odpovedi, k otázke 54. E, Európska únia stále sprísňuje svoju legislatívu a je stále menej pesticídov a látok na ochranu e, rastlinu, zatiaľ čo tretie krajiny pripúšťajú používanie týchto látok. Nariadenie z roku 2009-1107 hovorí, že druhým cieľom po ochrane zdravia ľudí a zvierat je zlepšiť fungovanie e, polnospodárskej produkcie a taktiež fungovanie vnútorného trhu. E, myslíte si, že e, toto sa deje? Ďakujem. Pán Pesonen, ďakujem. Myslím si, že najpodstatnejšie, ako to funguje v čoraz liberálnejšom medzinárodnom obchodnom kontexte, pretože Prostredníctvom európskej legislatívy vlastne môžeme spôsobiť, eh, keď si uvedomíme, ako je spotrebiteľ vystavený niektorým aktívnym látkam, sú tu rôzne prístupy v EÚ, eh, čo sa týka dovozu na trh potravín EÚ. Nemôžeme stiahovať tie isté požiadavky na nariadení, pokiaľ to nebude vedecky doložené. Nemôžeme teda vnúcovať z pohľadu EÚ na základe princípu opatrnosti. Nemôžeme to všetko stiahovať aj na dovozy. Ak naši obchodní, a ak teda by sme to robili, naši obchodní partnery by to napadli, myslím, že tu v parlamente by sa snažili zohľadňovať to pri obchodných dohodách. Európska únia je veľkým lídrom v predsadzovaní takýchto optimálnych eh, štandardov a pri zotváraní obchodných dohôd. Čo sa týka regulácií Európskej únie, tu ide o mnoho viac o to, ako môžeme eh, vzťahovať tie isté požiadavky EÚ aj na tretie krajiny bez toho, aby sme stratili schopnosť na trhu EÚ. To je podľa mňa to najpodstatnejšie. Eh, v podstate nie je to tak, že by sme sa nezhodovali, riadení, dajme tomu, ak by sme žili v bubline, ak by sme boli v prostredí, kde by sme nemuseli fungovať s tretími krajinami, nebol by problém úplne zakázať pesticídy. Ale žiaľ, musíme k tomu pristupovať v čoraz otvorenejšom, liberalizovanejšom obchode a to celú vec dosť značne sťažuje. Ďakujeme pekne. Ania Hazekam za GUE. Ďakujem za slovo. Ja mám otázku pre zastupcu belgického úradu a súvisí to s harmonizačným procesom a taktiež vzájomným hodnotením peer review. Hovoríte o tom vo vašich odpovediach a mňa by zaujímalo, ako vyzerá takýto proces vzájomného hodnotenia a predovšetkým, keď sa pozrieme napríklad na Monsanto Papers, tak v priebehu takého procesu hodnotenia. Hovorí sa tam aj o Monsanto Papers, o tej afére copy-paste u BFR a ohľadom toho, ako, to, ako sa to môže predísť v budúcnosti. Takže vaša odpoveď, prosím. A druhá moja otázka, hovoríte, že sa aktívne pracuje na harmonizácii a zoštihlení hodnotenia. Mňa by zamelo, ako je to potom v súvislosti s flexibilitou členských štátov. Napríklad vo vašej odpovedi udávate, že keďže Belgicko hlasovalo proti opätovnej autorizácii, tak nie je viazané európskou autorizáciou. Chcete tým povedať, že flexibilita členských štátov je v podstate neexistuje vo chvíli, kedy je autorizovaný ten, autorizovaná tá látka? Pán Martin Tribu za belgický orgán. Ja, dank u wel. Eh, Ďakujem. Takže tá druhá otázka. Áno, je to takto v európskej legislatíve. Keď sa schválí účinná látka, tak potom členské štáty sú viazané mm, sa e, alebo dodržiavať e, ustanovenia európskej legislatívy. To je proces európskeho rozhodovania, to je logické. Taktiež sa hovorilo o tom, že je treba pracovať na európskom trhu. A takto je to v tom európskom nariadení. A čo týka tej druhej veci, alebo tej prvé otázky, toho vzájomného hodnotenia v praxi, ako to vyzerá, je na nejaká schôdza, ktorá je pod E, zaštitou EFSA. Tam sa stretnú rôzni toxikológovia, aby presudovali ten toxikologický spis. Majú to pripravené, majú tam spravodajcu, ktorý predstaví ten spis. Potom ďalšie členské štáty sa môžu pýtať, e, prebiehne prieskum, výskum a potom sa tam možno niečo doladí, sú predkladané návrhy na zlepšenie a potom sa to skúma a dospeje sa k nejakému záveru, s ktorým súhlasia všetky strany a môžu sa k nemu vydriť všetci zúčastnení experti. Čo sa týka špecificky na Monsanto Papers, nie, o tých sa nehovorilo, pretože to je prípad, ktorý bol publikovaný až neskôr. Takže Draft Assessment Report, vrch hodnotenia už bol hotový a Monsanto Papers sa dostalo, dostali do média až až neskôr. Mimochodom, je tu veľmi malý dopad na celý tento postup, čo sa týka Monsanto Papers. Tam hovoríme o dvoch štúdiách alebo dvoch zhrnutiach štúdí, ktoré už sme predtým vyhodnotili. Tie základné štúdie boli samozrejme v rámci spisu preskúmané, boli súčasťou rozhodovania a to zhrnutie bolo taktiež známe. Takže to, čo som hovorila v rámci Monsanto Papers, to bolo všetko známe a vedelo sa, že tieto dve zhrnutia boli financované Monsantom a to sa zobralo do úvahy, ale tie zhrnutia v princípe boli v poriadku, zhrňali štúdie, v podstate už, alebo stovky už preskúmaných štúdií. Takže potom sa povie, dobre, Monsanto financovalo zhrnutia týchto štúdií, ale toto nemalo v podstate žiadny dopad logicky na naše rozhodovanie. Merci. Anja? Eh, ja, voor het antwoord. Ďakujem za vašu odpoveď. Trochu uvažujem nad tým harmonizačným postupom ešte. Povedali ste, že to odsúhlasenie prebehne, keď sa dohodnú všetky členské štáty a ja sa pýtam, ako sa postavíte k rozdielom výkladov e, údajov alebo pri rôznom hodnotení. Čo určí, že sa tá látka bude nakoniec autorizovať alebo nie? Pozri sa presne na ten obsah. Dobre, nie je to žiadny jednoduchý postup, je to veľmi komplexná oblasť. Čo sa týka toho vzájomného hodnotenia, tam je to tak, že členské štáty vyšlo svojich expertov, tí vydajú určité odporúčania, ale EFSA potom vydá jedno hodnotenie. Samozrejme, všetky tie ostatné hodnotenia sa zoberú do úvahy a celý ten proces je nezávislý. Samozrejme, sú tam konzultácie s expertami, ale potom je, sú tam EFSA conclusions, závery EFSA a to je v podstate absolútne nezávislé hodnotenie. Merci. Um... Ďakujeme. Pán Pedicini. Grazie, grazie. Ďakujem pekne, pán predseda proces eh, hodnotenia, európsky proces povolovania je veľmi komplexný. Pochopili sme to už aj na tej európskej úrovni, aj na národnej úrovni. Predpokladá však, aby sa eh, preukázalo nejakým spôsobom, že tieto pesticídy eh, sú užitočné pre výrobu, na druhej strane nemajú dopad na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo vo všeobecnosti životné prostredie. E, chcel by som sa spýtať tu zastúpených členských štátov Belgicko, Španielsko, Rumunsko. Aké postupy z praktického pohľadu sa používajú, aby sa garantoval tento princíp ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, zdravia zvierat? ako e, základný cieľ, ktorý preferujeme e, voči zlepšovaniu e, výroby produktov. Ako sa zabezpečuje, aby sa tento cieľ rešpektoval aj po tom, čo sa povolené produkty dostanú na trh. Ďakujem. Merci. La parole... Ďakujeme pekne. Zástupkynia Rumunského úradu, nech sa páči. Mulțumesc pentru microfon. Uh, referitor la întrebare, așa cum v-am spus. Ďakujem pekne. Ja už som uh, to teda vlastne uviedla. Máme aj regionálne zastúpenia a miestni inšpektori vykonávajú kontroly priamo na regionálnej úrovni. Potom k vašej otázke konkrétne, čo sa týka ochrany životného prostredia, sú tu rôzne postupy. Máme ročný akčný plán, je tam uvedených eh, viacero rôznych eh, fázových kontrol, je snaha pokryť eh, čo najviac subjektov aj užívateľov, obchodníkov a tak ďalej. Ďalšie opatrenie na vyhodnotenie dopadov a tiež na efektívnu rostlinnú ochranu súvisí s tým, že priamo na mieste prebieha kontrola toho, či sa dodržiavajú opatrenia na ochranu životného prostredia a tiež či sa dodržiavajú aj ďalšie platné zákony. Polnospodári v Rumunsku musia vyplňať e, presne stanovené registre. Pri nasadení látok, e, taktiež sa tam musí uviezť dávkovanie, k čomu musí zodpovedať samozrejme návodu na použitie. A tiež je potrebné upresniť, e, či boli dodržené aj časové odstupy medzi použitím látky a podobne. Ďakujem. Pán Pedicini, chcete ešte vašu otázku upresniť? Nech sa páči. Ďakujem. Ja som mal skôr na mysli, či sa priepisuje priorita zdraviu a nie len aby bola zaručená ďalšia výroba. Mohli by sa vyjadriť aj ostatní zástupcovia k tomuto? Oui, l'agence peut-être espagnole. Možno španielská agentúra, španielské ministerstvo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V Španielsku máme rovnako ako v Rumunsku národný plán na kontrolu uvádzania na trh fitosanitárnych produktov, v ktorom sa analizujú mnohé vzorky, aby sa určila optimálnosť e, produktu a či sa splnili rôzne povinnosti, ktoré súvisia s autorizáciou týchto produktov konkrétne. V roku 2017 sme mali 440 e, e, kontrol a 1400 vzoriek a pokiaľ sme tam zistilo, že sa neplnili pravidlá, tak boli sankcie. Čo týka používania fitosanitárnych produktov, tak tam taktiež máme národný plán kontroly používania týchto produktov, v ktorom sa skúmali rôzne vzorky a polnospodári majú povinnosť zaregistrovať všetky prípady, kde využívajú tieto produkty a je povinné už 5 rokov takto postupovať. Ďakujem. Merci. Um, donc madame... Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme ku koordinátorom pani Delaje za EPP. E, osrodnem sa, myslela som si, že ešte ENF sa vyjadrí ako tenevý nevyspravodajcovia. Dobre, výborne. Nechcela som ale nikoho predbiehať. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa aj ja poďakovať našim všetkým rečníkom za ich eh, veľmi presné a zaujímavé vystúpenia. Čo sa mňa týka, získala som mnoho rôznych eh, poznatkov. Chcela by som sa však vyjadriť k prezentácii pána mesnaža, ktorý sa snažil poukázať na rozdiel medzi aktívnou látkou a taktiež spolu Eh, by Chcela by som ho požiadať o niektoré upresnenia. Viackrát totiž naznačil, eh, že eh, spolu prísady a taktiež to, že sa nevyhodnocujú a aký je ich spoločný kumulatívny účinok, že je to ponechané len na proces homologizácie členských štátov, čo spôsobuje rozdiely vo vyhodnocovaní postupov teda či e, to prebieha na európskej úrovni, na úrovni EFSA, čo sa týka homologizácie aktívnych látok. Ja by som bola rada, keby mi pán Mesnaž mohol potvrdiť, aké je hlavné riešenie, ktoré sa nám ponúka a síce, aby boli na rovnakú úroveň postavené analýzy aktívnych látok a tiež pôsobenie ďalších spoločných prísad v súčasnosti je veľmi ťažké vyhodnotiť všetky tieto ostatné e, súčasti týchto produktov, ďalšie aktívne látky, ale nemôžeme len, len tak nad tým mávnuť rukou. Myslíte si, že ľudské zdroje, ale aj finančné zdroje, ktoré sú tak či tak nedostatočné, myslíte si, že bude dostatočné vybavenie pre tieto úlohy, pretože sa to bude vyžadovať e, obrovské úsilie. Mohli by ste nám teda povedať, e, čo by ste vyžadovali kroky, ktoré vlastne naznačil, že by sa mohli uplatniť ako ďalšia metóda. E, pán Mestnáš, ďakujem pekne, môžem potvrdiť to, čo hovoríte. Súhlasím, že je tu tento vážny problém zohľadenia toho, že niektoré molekuly sú inertné, v niektorých pesticídoch niektoré sú aktívne. Jedno riešenie spočíva v tom, že by sme zvážili všetky tieto molekuly, že by sme ich považovali za aktívne, teda alebo za ingrediencie, za prísady pesticídu, to by však mohlo spôsobovať problém, ktorý by sa nielen týkal toxicity pesticídov, ale tiež by sa to stiahovalo aj na kozmetické výrobky. Aj tu sú e, eh, tzv. isté inertné prísady. Je to zaražajúce, že niekedy nariadenie je sformulované dosť nevedecky, povedal by som to tak, pretože niektoré prísady sa považujú za aktívne v niektorých výrobkoch, ale tie isté prísady sa považujú za neaktívne v iných výrobkoch. Teda je potrebné snažiť sa o to, aby všetky tieto prísady boli podrobné testovaniu, ale všetky tieto prísady najskôr musíme poznať, musíme vedieť, kde sa nachádzajú a musíme byť zaistené transparentnosť v zložení komerčných zlúčení pesticídov Tiež eh, musíme získať konkrétne formy merania týchto reziduí v životnom prostredí. Máme niekoľko štúdí, ktoré naznačujú, že tieto zlučeniny sú v životnom prostredí, ale existuje utkolá predstava, že sú ľahko biorozložiteľné, že ich eh, koncentrácia je nerelevantná, ale je to len preto, že sme ich netestovali. Teda ešte stále je eh, čo doháňať. Neexistuje nejaké jednoduché riešenie, preto som navrhol e, tento postup, e, teda uplatnenie tohto faktora bezpečnosti. Viem, že to by sa mohlo využiť pri testovaní týchto zlučenín. Ďalšie riešenie, ktoré som nespomenul, by spočívalo v tom, že by sme určili súbor reprezentatívnych e, zlúčení v regulačnom návrhu už sa už spomína referenčná zlúčenina, čo sa E, môže vyhodnotiť e, z hľadiska miery e, zvyškových hodnot, To by sa to mohlo ešte rozšíriť, aby sa stanovila taká podoba zlučeniny, ktorá by obsahovala celý súbor zlučení, ktoré sa používajú, dajme tomu, v polospodárstve. A to by bol prvý krok, aj keď samozrejme neexistuje nejaké ideálne riešenie. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani Delaj. Ešte posledná otázka. Čo sa týka hodnotenia, v prípade pesticidov existuje e, metóda hodnotenia, ale v prípade liekov tá metóda je iná. Nemyslíte si, že aj tu by sa mala tá škala rozšíriť? Tieto výrobky sú v rôznych e, e, sektoroch, teda v kozmetických výrobkoch a podobne. V prípade liekov sú, dajme tomu, iné analýzy ako pri fitosanitárnych produktoch a ešte zase iné v prípade kozmetických výrobkov Nemyslíte si, že teda by sa to malo nejako zjednotiť? Risk assessments performed in other Áno, takže je tam určité riziko. Samozrejme, môžeme sa pokúsiť to harmonizovať. Napríklad v prípade drog, jedna vec, čo je pozitívna, je, že všetky tie skúšky sú zaregistrované a tým pádom žiadateľ, čo sa týka hodnotenia nebezpečenstva, bude musieť zaregistrovať všetky testy a všetky budú zobraté do úvahy. Nie je možné nejaký test vypustiť, tak všetko je to transparentné, toto je dôležitý aspekt. A druhý aspekt, o ktorom som nehovoril, je to, že niektoré tieto prísady sú testované separátne a sú tu určité bezpečnostné profily, ale nikdy nie sú testované v kombinácii, tak ako sa nachádzajú v životnom prostredí. A nede len o koformulanty, ale aj o e, kontaminanty, o nečisté látky alebo znečistené látky. Takže je treba sa pozrieť na ale bolo mi veľmi konzervatívne sa pozrieť na e, v podstate maximálnu dennú dávku v prípade nejakej jednej prísady a bolo by to len prípad z naj, najhoršieho scenára. Ďakujem pekne. Aj táto ale potvrdzuje, že my sa tu učíme. Je treba si to priznať otvorene, e, ešte stále je teda e, čomu sa učiť e, aj čo sa týka, dajme tomu, synergii medzi agentúrami, ktoré sú všetky európskej povahy, ale potom sú to aj medzinárodné orgány. Teda vyžaduje si to potom nejaké systémové riešenie, ktoré by zhrňalo všetky subjekty. pani Guteland na miesto pána Pocheho. Thank you, Cher, and thank you. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým panelistom za vaše prezentácie. Mám otázku pre pána menáža z King's College v Londýne v súvislosti s disrupčným alebo disruptívnym eh, vlastnostiam pesticídov, predovšetkým čo týka glyfosátu. Ďakujem za vaše odpovede, za vaše expertné stanoviská k rôznym kľúčovým bodom vrátane e, toxicity a taktiež čo sa týka e, rizika na dlhodobé e, zdravie, napríklad pesticidov alebo rezidu, ktoré ďalej nie sú testované tomu, čo ste povedali, tak ako som to pochopila, vy si myslíte, že rola alebo úloha prímyslu nie je dostatočná, pretože sú tam určite dobré aspekty, ale nepokrývajú to úplne všetko, napríklad čo sa týka toxicity glyfosátu. Myslíte si, že najhoršie je, že sa naďalej neskúmajú účinky glyfosátu a pesticídov na báze glyfosátu z dlhodobého pohľadu? alebo čo sa týka biomarkerov, endokrinných eh, disruptorov. A taktiež ste povedali, že podľa vášho vedeckého pohľadu tak aktívne látky v pesticídoch nie sú dostatočne skúmané, pretože testy, ktoré skúmajú základné toxické účinky, ako napríklad toxicita na cieľové orgány alebo histopatologické E, dopady, e, že tam sú veľmi spolahlivé poznatky, ale podľa vás tieto chronické choroby nadiaľ nie sú riadne detekované. A toto súvisí napríklad aj s otázkou chorôb, ktoré sú e, spôsobené endokrinnými disruptormi. Myslíte si v tomto kontexte nové kritéria EÚ pre produkty na ochranu produktov, že máme riadne ošetrené ošetrí napríklad dopad na zdravie a myslíte si, že glyfosát by znovu mal byť prehodnotený, keď 10. E, novembra 2018 vstúpia do platnosti nové pravidlá? I, I believe that glyfosát Pán Menáš, ja si myslím, že glyfosát by mal byť znovu prehodnotený, pretože nedostatok údajov a čo sa týka dopadu endokrinných eh, disruptorov, identifikácie nebezpečenstva a tak ďalej. Toto je veľký eh, postup a pokrok, a ďalej to nedostačujúce, ale pretože niektoré účinky nie sú, nie sú dostatočne preskomané, ako napríklad eh, potenciálne alebo di, diabetonické účinky, ďalej ďalšie chronické ochorenia. Pokiaľ by tu mal byť len jeden test, ktorý by mal byť vykonaný. To by bol, mal byť test eh, dlhodobej toxicity už eh, od teda prenatálnej fázy, pretože my sme chronicky vystavení pesticídom a len celoživotné vystavenie by odzrkadlovalo priamy dopad eh, týchto účinkov alebo toto riziko. Čo sa týka glyfozátu, tak tam je určitý endokrinne disrupčný efekt, ktorý bol skúmaný ale takýto účinok e, nebol stanovený, e, čo týka účinkov na určité receptory. Takže výsledky sú také, že pravdepodobne glyfosát nie je endokrinným disruptorom, ale nevie sa to naisto, pretože sú, je to napríklad diabetogenický efekt a podobné. Takže toto treba preskúmať, ale je tu dopad na črevnú mikroflóru, možno sa treba pozrieť aj na definíciu endokrinných disruptorov, tam je to občas trochu nejasné, takže ešte treba vykonať určité štúdie, aby som to tak stručne povedal, mal by sa ešte testovať glyfosát, napriek tomu, že nie je definovaný ako endokrinný disruptor, nemáme žiadne dôkazy, že by glyfosát bol endokrinným disruptorom. Merci euh, pour la... Ďakujeme pekne za odpoveď. Andrea McIntyre. Uh, thank you, Chair. Ďakujem, tiež mám otázku pre pána menáža. V tomto výbore hovoríme často o nezávislosti expertov a čokoľvek, čo by financoval priemysel, je spochybňované. Takže sa vás chcem opýtať, či si myslíte, že financovanie zo strany priemyslu podkopáva dôveru verejnosti v vedecké štúdie. No a samozrejme vy ako vaši, aj vaši kolegovia e, ste pracovali na štúdiách, ktoré boli financované aj priemyslom, napríklad e, čo týka e, bioproduktov. Takže my, je tam konflikt záujmov? Prečo by vám verejnosť mala dôverovať, pokiaľ ste financovaní priemyslom? Ja nemám žiadny finančný konflikt záujmov, lebo všetky štúdie, na ktorých som pracoval, tak tam bol, tie boli financované nie organickým alebo biosektorom. My sme financovaní, všetko, môj plat a všetko prichádza od Sustainable Food Alliance, to je e, aliancia pre udržateľné potraviny. My sme závisli teda od nich a toto je úplne iný prípad, než keď priemysel si chce pretlačiť svoj vlastný produkt, robí si vlastné skúšky a tieto skúšky potom e, musia pri regulácii produktov byť zobraté do úvahy. Ja nerobím žiadnu reguláciu. Ja nehovorím že to, čo robím v rámci mojich toxikologických testov, že musí byť zobraté do úvahy pri regulácii produktu, Ja v podstate chcem len poskytovať riešenia pre nedostatky, ktoré boli detekované. Takže my, alebo ja som financovaný mimo vládkou, ktorá podporuje udržateľné polnohospodárstvo, nie len biopolnohospodárstvo, ale tento fakt je dosť e, irrelevantný. Merci. Uh, lieve Wierink. Dank u, voorzitter. Ik... Pani Wierink, Víring, ďakujem vám tiež otázku pre pana menaža. Takže je to doplnkové k otázke koordinátora, ktorý práve položil otázku. Keď sa robí nejaký výskum, napríklad o e, glyfozáte, tak sa do, dospelo k záveru, že je asi 750 rôznych produktov, ktoré obsahujú spracovaný glyfozát. Je tu možno nejaké riešenie, kde by bol aktívny produkt a kde by tam boli podporné látky. Vy ste povedali, že bola štúdia o glyfozáte a ukazuje sa, že zatiaľ je to v poriadku. Ale podporné látky, o tých sa veľa nehovorí, napríklad v v farmaceutickom sektore sa skúmajú podporné látky a sú rovnako dôležité ako účinné látky. Musia zodpovedať určitým e, štandardom, určitým pravidlám. Podporné látky alebo pomocné látky v tomto prípade v rámci pesticídov sa nedostávajú toľko do rastlín a do ľudského organizmu, ale dostávajú sa do životného prostredia. Niekde v podstate sa musia vylúčiť. Pokiaľ sa dostanú do životného prostredia, tak v podstate tu máme tri veci, ktoré, na ktoré to bude mať dopad. To sú e, plodiny, v podstate aj polnospodári, ktorí tieto produkty používajú a pohybujú sa okolo nich a potom spotrebiteľ, ktorý sa taktiež dostane do kontaktu s touto látkou. No a v legislatíve som pochopila, že sa Veľmi málo hovorí o týchto pomocných podporných látkach. Myslíte si, že by sa legislatíva mala v tomto bode zmeniť? Pretože keď potom počujeme, že tieto pomocné látky sú niekedy jedovatejšie než ten produkt sám, tak ja sa potom pýtam, e, že ako to celé vyzerá. A Ja viem, napríklad, e, keď som bola študentka, tak sme pracovali s benzínom, ktorý je karcinogénny, tak ten bol napríklad takýmto pomocným produktom, ale nachádzajú sa v produktoch ešte takéto látky. Pesticídy sú rozpustné a v podstate vždy hovoríme o E, koncentrácii 30 až 50 maximálne, takže tam v podstate je minimálne 50 tých pomocných látok. Ďakujem. Merci, monsieur Ménage. Ďakujem, pán Menáš. Pokiaľ ide o legislatívu, to je veľmi e, široké pole, zohľadňuje to všelijaké druhy e, manažmentu rizika, tam nie som expertom, ale ak Chceme mať e, testy, ktoré by boli spolahlivejšie pre meranie toxicity pesticídov, tak áno, museli by sme zohľadňovať všetko, pretože tieto e, molekuly považované za pomocné látky sa môžu dostať do životného prostredia a môžu zvyšiť toxické efekty nielen e, v ľuďoch, ale aj v organizmoch zvierat, v životnom prostredí, všade, kam sa dostanú. A toto nie je dostatočne ošetrené aktuálnymi testami. Ďakujem, Ania Hazekam z GUE. Ďakujem, tiež mám otázku pre pána manaža práve teraz. nám hovoria, alebo tu hovorí jeden panelista, že čo sa týka koformulantov, tam by sme museli mať každodenné vystaviť tento produkt, aby sme poznali presné účinky. A ja vidím v odpovediach e, zoznam určitých organických e, látok alebo zlúčení, napríklad benzín, ktoré môžu byť, e, pokiaľ to technologicky potrebné, použité. Metylformalid a metylpyrolidum a aký fenoltoxilát. Mňa by zaujímalo, či je potrebné mať každodenné vystavenie, aby sa zistili účinky, alebo možno každý mesiac, ale zase na dlhšie obdobie, aby teraz sme vedeli, aký to má dopad. Merci. Monsieur Ménage. Ďakujem, pán Menáš. Eh, od prípadu k prípadu, eh, pretože každá eh, z týchto zložiek ingrediencií je odlišná. Môže to mať vplyv na, na farmárov počas aplikácie. To sú skôr tie akutnejšie efekty, ale niektoré z týchto ostatných zložiek môžu mať takisto aj dopad e, celoživotný. To je zatiaľ taká šedá zóna, nie sú identifikované, nie sú merané, nie sú testované a nevieme o nich nič. Takže ak sa chceme dozvedieť viac o týchto e, dlhodobých celoživotných e, účinkoch, je tam obrovský priestor, ktorý treba pokryť. Ja sa musím priznať, že keď vás počúvam, vravím si, že sme podcenili, a to veľmi významne, dopad pesticídov e, na ľudí. A keď počúvame vás, čo vravíte vy, pamenáš, vy hovoríte o látkach, e, ktoré pôsobia synergicky, hovoríte o koformulantoch. A ja keď počúvam členské štáty, ktoré majú zodpovednosť e, za povolenie, a produktov, e, tak o tom sa nikdy nehovorí. E, teda vy o nich nehovoríte. E, teda čo nám vlastne chcete povedať? Keď sa pozerám na to, že Európska únia sa snažila preskúmať koformulant taluabín, vyjadrila sa, že je nebezpečný. Vy ste povedali, že je možno ešte tisícnásobne toxickejší ako glyfosát, pretože to pôsobí v kombinácii s ostatnými látkami. A ja sa obracím na členské štáty, na Belgicko, na Španielsko, na Rumunsko Zistili ste takéto koformulanty? Všimli ste si, že výrobky majú tisícnásobne vyššiu mieru toxicity ako samotný glyfozát? A čo presne robíte v tomto smere, pretože my sa tým zaoberáme, je našou úlohou chrániť zdravie spotrebiteľov Európskej únie, ak únia sa zameria len na aktívne látky a ignoruje vlastne, že existujú rôzne koformulanty, ktoré znásobujú toxicitu nielen na životné prostredie, ale aj na človeka a na zvieratá. Vy máte predsa obrovskú zodpovednosť v rukách. Máte eh, možnosť zistiť, eh, ktoré prísady sú obsiahnuté vo výrobkoch, aby ste určili, či tento výrobok je alebo nie je príliš nebezpečný. A ešte jedna vec. Francúzsko, keď sa tým zaoberalo, talomid bol označený za veľmi nebezpečnú látku eh, z radukov formulantov bol tam obsiahnutý aj glyfosát. E, ako sa k tomu postavilo Belgicko, Španielsko, Rumunsko? Zakázali ste tento e, výrobok, pretože bol príliš nebezpečný pre ľudí? Je to predsa z odpovednosti členských štátov. Zakázali ste tento výrobok? Pýtam sa veľmi presne, na akom základe. Pán Menáš a potom jednotlivý zastupca členských štátov. Menáš? I can, I agree, but I can start by súhlasím, e, že v určitých e, prípadoch by bolo veľmi jednoduché nájsť riešenie, ak by sme tieto produkty testovali, lebo by sme zistili, aká je ich reálna toxicita. A keď 9 komerčných e, formulácií glyfosátu porovnáme, niektoré z týchto pomocných látok boli 100-násobne toxickejšie než iné. Takže keď chceme mať kompletný prehľad, bolo by v podstate dosť jednoduché eh, vybrať určité eh, formulácie, ktoré by sa mali zakázať a nemuselo eh, by to ovplyvniť trh. Máme 750 rôznych formulácií, takže dali by sa niektoré určite ľahko zakázať bez toho, aby to malo vplyv na ponuku na trhu. Ďakujem. Takže dáme teraz priestor najprv zástupcovi španielskej agentúry. Ďakujem, pán predseda. Áno, my si myslíme, že máme všetky informácie ohľadom zloženia fitosanitárnych produktov a čo sa týka otázky, ktorá tu zaznela, Španielsko má zoznam 24 koformulantov, 8 prísad a dvoch látok, ktoré majú e, nebezpečné vlákna pre organizmus a tieto teda, toto je zoznam mm, Španielského ministerstva zdravotníctva. A čo sa týka produktov na baze glyfozátu, ktoré obsahujú etaloamín, tak Španielsko nemám teda to presné číslo, ale kan- e, zrušili sme viac než lebo zakázme viac než 100 takýchto produktov, ktoré ho obsahovali a momentálne nemáme žiaden produkt, ktorý by to lámin alebo fitosanitárny produkt, ktorý by taliumen obsahoval. Nemáme žiadny takýto zaregistrovaný v Španielsku. Merci. Madame Gabor, peut-être pour l'agence roumaine. Ďakujem pani Gabor za eh, rumunskú eh, organizáciu. Ďakujem pekne za udelenie slova. V Rumunsku nemáme žiaden takýto zoznam eh, s týmito látkami, ktoré sú škodlivé pre e, ľudské zdravie alebo zdravie zvierat, ale zohľadňujeme samozrejme všetky hodnotenia, ktoré dostaneme od členských štátov, od e, spravodajcov z jednotlivých zón a ako glyfosátu. Momentálne na trhu nie je žiaden e, produkt s metalaminom, ten, tieto boli stiahnuté bolo niekoľko žiadostí o e, ich povolenie. Ďakujem pán e, Tribu za Belgicko. Ja, dankujem. Ďakujem. Áno, takže my taktiež poznáme všetky pomocné látky. Máme detailný zoznam všetkých e, formulácií alebo prísad na trhu a my máme mnoho štúdií, ktoré boli vykonané, čo týka tých e, konečných e, produktov. Takže vždy, pokiaľ niečo je uvedené na trh, tak máme príslušnú štúdiu. Tie štúdie e, skúmajú všetky účinky na používateľov, všetko je to zobraté do úvahy a vždy je to len teda jedna jedno zloženie, to znamená, všetky prísady sú v tom vyhodnotení vyhodnotené spolu, pretože to nie je vždy jednotlivo e, nejaká jedna prísada. Čo sa týka taliaminu, tak tam nie je až také veľké nebezpečenstvo. Je tam teda zvýšená, je to, je to vyššie než glyfosát, ale na európskej úrovni je tu zákaz. A prečo je zákaz? Pretože tu boli bezpečnejšie alternatívy Môžeme ľahko zakázať koformulanty, ale musíme vedieť, čím ich nahradiť. Musíme mať bezpečnejšie alternatívy, pretože ináč tu budeme mať nepriaznivý efekt. A taktiež nezabúdajme, že pri používame pomocné látky, aby sme mali menej e, účinné látky. Pokiaľ by tam bolo menej pomocných látok, tak by tam bolo napríklad viac účinné látky, napríklad glyfozátu a amíny taktiež zvyšujú účinok glyfozátu. A pokiaľ nahradíme túto látku inými látkami, tak by to viedlo k tomu, že by sme museli tam dať viacej glyfozátu. Takže mm, je to potenciálne nebezpečná e, pomocná látka, ale má takýto pozitívny dopad. A nevieme o tom, že boli autorizované nejaké nebezpečné pomocné látky. Taliamín je jednou e, výnimkou ale je veľmi ťažké to vyhodnotiť. Napríklad detergenty majú e, korozívny efekt a niekedy e, v skúškach spôsobujú falošné výsledky, napríklad čo týka účinku na membrány, tam mm, to je skreslené práve použitím detergentov. Takže toto je veľmi technicky, veľmi komplexné a nie je to až také jasné na prvý pohľad. Nedá sa povedať, že toto je nejaká pomocná látka, ktorá je nepriateľná, a taktiež sme zakázali určité látky, pretože sme videli, že relatívna toxicita už nebola opodstatnená pozitívnym, vyvážená pozitívnym účinkom, takže už nemohli byť autorizované takéto látky. Ďakujem. Si, un complément, Michel Rivasi. Doplnková otázka, pani Rivasi. Musím skonštatovať, že medzi Španielskom, Belgickom a Rumunskom nemáte rovnaké pozície, pretože v Španielsku ste sa vyjadrili, že ste nezakázali výrabky, ktoré obsahujú telomín, Teda chápete, že ak je krajina, ktorá to zakáže a iná krajina, ktorá to nezakáže, spôsobuje to problémy? Nie? Nepovedali ste to? Aha, takže v tlmočení to bola chyba? Chcem sa teda opýtať zástupcu Belgicka, či analizujete oddelenie látky, ktoré, dajme tomu, znižujú toxicitu, potom e, e, koformulanty a potom ďalšie e, synergické látky, aby ste vyhodnotili mieru toxicity? Over de vooral... Čo týka tých pomocných látok, tak tam je hlavne známa identita a tieto musia byť notifikované v rámci nariadenia REACH takže je tam relatívne obmedzená sada údajov, ktoré sú v dispozícii. tam by to mohlo byť trochu rozšírené, toto by možno teraz sa mohlo urobiť, ale samozrejme to by to znamenalo určité náklady, ale dobre, mohli by sme rozšíriť ten balíček údajov, ktorý v rámci RIČ sa musí dodávať v prípade všetkých chemických látok. Ale v rámci našej legislatívy hodnotíme len jedovatosť toho záverečného, tej záverečnej kompozície produktu, ktorý prichádza na trh. Pokiaľ tu ide o identitu týchto pomocných látok, pokiaľ vieme, že tam je nejaký, nejaká nepriateľná prísada alebo príliš toxická, tak máme legislatívny základ, aby sme požiadali o bližšie informácie. A to sa niekedy aj robí. Takže pokiaľ vidíme, že to vyzerá, že je tam trochu niečo v neporiadku, tak, sa, tak si vypýtame od výrobcu dodatočné údaje, ale nerobí sa to systematicky. Predovšetkým sa pozeráme na, tú, na to finálne zloženie. Merci. Merci. La parole est à madame Dornano. Ďakujeme pani Dornano. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka je adresovaná trom zástupcom národných e, úradov. E, týka sa princípu vzájomného uznávania medzi členskými štátmi a štátmi, ktoré sú súčasťou tej istej zóny. To umožňuje, aby výrob, ktorý, výrobok, ktorý je povolený v jednej krajine, môže byť rozšírený e, o ďalšie krajiny v tej istej zóne bez samozrejme toho, aby sa jeden štát samozrejme proti tomu odvolal s náležitým odvolaním podľa E, stanoviska výskumného oddelenia parlamentu EPRS e, sú uvedené limity, ktoré poznajú jednotlivé národné orgány, ktoré sú kompetentné, najmä čo sa týka nedostatku zdrojov a taktiež zle rozdelenej e, zaťaže práce. Napríklad Francúzsko je súčasťou južnej zóny, ďalej je tam Bulharsko, Cyprus či Grécko a tie nevyužívajú e, tie isté zdroje ako Francesko na úrovni príslušných orgánov. A tiež vzhľadom na tieto rozdiely ste ochotní uznať limity e, v zásade vzájomného uznávania, tak ako je to v platnosti v Európskej únii a tiež rizika, ktoré sú spojené s ochranou verejného zdravia? Ďakujem. Naskôr možno by sme dali slovo agentúre zo Španielska. Gracias, señor presidente. Eh, Ďakujem, pán predseda. Áno, čo sa týka vzájomného uznávania, tak tam používame tento postup tak často, ako môžeme. Samozrejme sú tam určité obmedzenia, predovšetkým teda mm, priestorové alebo zonálne obmedzenie a ďalej taktiež, čo sa týka dostupnosti určitých e, prostriedkov aby sme teda vykonali takýto, takéto hodnotenie, ale v Španielsku prebieha mnoho vzájomných hodnotení. Je pravda, že celkový počet vzájomných hodnotení, ktoré boli autorizované v Španielsku, bol predovšetkým v súvislosti s toxickými aspektami produktu. Boli ho vyhodnotené zo strany Ministerstva zdravotníctva a preto my si myslíme, že je to postup, ktorý neohrozuje ten členský štát, ktorý príjme takéto hodnotenie a je to veľmi užitočný nástroj, aby sme dosiahli disponibilitu produktov, pokiaľ sú porovnateľné podmienky v členských štátoch. Ďakujem. Rumúnska agentúra. Ďakujem pekne. V Rumunsku, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie, je to následovne uznáva sa povolenie e, z členského štátu v rovnakej zó- z rovnakej zóny u nás alebo aj v inej e, zóne za určitých podmienok. E, takže daná zložka sa prehodnotí. skonštatuje sa, či pokiaľ ide o povolenie vládnu e, e, rovnaké okolnosti, zhodnotia sa vlastnosti a podobne. Tu vychádzame teda z povolenia od referenčného členského štátu, ktorý všetky štúdie týkajúce sa daného produktu zhodnotil. V takomto prípade samozrejme máme e, voči tomu dôveru. Tak to teda funguje so vzájomným e, uznávaním a v Rumunsku to funguje e, vlastne celkom dobre. To by bola moja odpoveď. La parole est l'agence belge. Teraz belgická agentúra. Ďakujem. Možno potvrdiť to, čo povedali kolegovia produkty, ktoré boli autorizované v Belgicku aj v iných krajinách, tak tam je určité hodnotenie rizika. Jediné v podstate, čo robíme, je, že potvrdíme to, čo už povedal iný členský štát. Takže v podstate základom je absolútna nehodnotie rizika. My to prevezmeme a uplatníme to. Sú tu určité výhody, treba to vnímať ako systém, kde sa vzadné hodnotenie vykonáva aj na národnej úrovni. EFSA samozrejme organizuje e, hodnotenie účinných látok, ale pokiaľ nejaké to hodnotenie vykoná iný členský štát, tak toto prispieva k harmonizácii, pretože možno síce e, nesúhlasíme s ním, s tým, čo hovoria, tak aj tak to môžeme prevziať, pretože to je dobrá prax, alebo to môžeme pripomienkovať. Takže v podstate je to trochu problém s harmonizáciou, o tom sa často hovorí. Je treba samozrejme, aby tie hodnotenia mali rovnaký formát, vyzerali rovnako, ale je treba samozrejme sa zamerať a riešiť tieto problémy s harmonizáciou, aby sa to mohlo vylepšiť. Sú tu teda aj pozitívne aspekty. Nie je to až také zlé, ako sa to niekedy hovorí. Merci, madame Dornano. Vous voulez des précisions? Pani Dornano, chcete ešte doplnkovú otázku? Myslím si, že najmä v prípade Rumunska sú tu veľké rozdiely. Je mi ľúto, vážna pani zastupkynia, ehm, Vaša odpoveď nebola celkom dostatočná. Oui, il y a une différence entre les pays, effectivement, mais euh, qui n'ont pas les... Áno, sme súčasťou tej istej zóny, uh, ale neuplatňujeme tie isté prístupy k jednotlivým výrobkom. Chcete doplniť eh, zástupkynia rumúnskeho orgánu? Je mi uh, ľúto, produkty, ktoré sú v Rumunsku povolené s rovnakým zložením, ehm, si vyžadujú pre povolovanie tie isté ehm, dokumenty podkladové ako v inom členskom štáte. Takže v Rumunsku ehm, nemôžete povedať, že máme iné produkty E, povolovanie e, prechádza cez centrálne miesto, zhodnotia sa rovnaké podmienky klimatické a podobne. Toto všetko sa zohľadňuje v rámci postupu vzájomného uznávania. Takže nie je to tak, že produkty, ktoré sú niekde účinné, sa u nás nenachádzajú. Nie je to tak. Nedávame povolenia pre produkty, pre ktoré v Rumunsku neexistujú kultúry alebo škodcovia. Ďakujem. Merci, merci. Nous allons passer donc à la, à la phase du... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme ku Catch the Eye. Aby aj ostatní poslanci sa mohli vyjadriť. Pani Hojbuch začne túto časť. Nech sa páči, máte slovo. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Pán Meznáš, mám pre vás pár otázok. Veľa sme toho počuli o pomocných látkach, prídavných látkach. Pre vás je jasné, že je tu nedostatok údajov. Príliš málo sa kladie dôraz na eh, skúmanie týchto látok. Vidíme tu odlišné zaobchádzanie v jednotlivých členských štátoch. Eh, Španielsko má dosť dlhý zoznam toho, čo považuje za neakceptovateľné Rumunsko, ako sme práve počuli, tu postupuje úplne inak. Pán tribus z povedal, že v podstate neexistujú žiadne e, nebezpečné pomocné látky, ktoré by boli momentálne povolené. Všetko to, čo je povolené, vlastne vôbec nie je nebezpečné. Zaznelo, že len e, pomocná látka sa dostane do e, ľudského tela, iba tá je dostatočne stabilná. To ste povedali na úvod tohto vypočutia. Na minulom vypočutí sme počuli, že e, dokonca pesticídy e, sa môžu e, naviazať na prach, na čiastočky prachu a môžeme ich teda vdychovať. Nikto to neskúma, takže vidíme tu úplne odlišný prístup. Pán Menáš, môžete súhlasiť s tým, že tieto pomocné látky, ktoré sú uznané, všetky nie sú vôbec nebezpečné, tak ako to tu pred chvíľou zaznelo. A ste tiež toho názoru, že sa vôbec nedostanú do nášho e, ľudského tela. To si vôbec neviem predstaviť, pretože je to vlastne jedna homogénna látka, ktorá e, sa tu postriekáva a rôznymi spôsobmi sa jednoducho môže dostať do nášho tela. A pokiaľ ide o to, ako narábajú členské štáty s týmito pomocnými e, vedľajšími látkami, Eh, dáva to zmysel, aby tu bol odlišný prístup, alebo by bolo lepšie, aby sa to harmonizovalo? Alebo aby aspoň základ eh, toho prístupu bol v členských štátoch všade rovnaký? Ďakujem pekne, pán Menáš. je veľmi ťažké povedať, eh, či určité formulanty sú toxické, či sú prítomné v životnom prostredí, či sú bezpečné pretože je tu jasný nedostatok e, údajov e, na túto tému. Ak e, niektoré členské štáty vytvorili nejaké údaje, vygenerovali ich, to nie je niečo, čo by bolo verejne známe, takže ako vedec k tomu vôbec nemôžem nič povedať, nemôžem vyvodiť žiadne závery. Podporujem harmonizáciu pretože je tu regulácia aktívnych látok na európskej úrovni a nechápem, prečo by e, nemali byť takisto na európskej úrovni regulované aj koformulanty, pretože z určitého pohľadu tie, tie môžu byť tiež e, aktívnymi látkami a naopak. Takže tieto molekuly, ktoré sa majú aplikovať na plodiny, niektoré z nich sú e, biologicky odborateľné, iné menej ale všetky treba považovať rovnako a mali by byť rovnako regulované z môjho pohľadu a celkom zrejme potrebujeme viac údajov, aby sme sa dozvedeli niečo viac o toxicite týchto koformulantov. Pani Hojbuch, máte dojem, že členské štáty sa príliš sústredia na účinné látky vo svojich eh, pozorovaniach a príliš málo na eh, celkový produkt, a teda koktejl látok, ktoré obsahuje? Ťažká otázka, pretože neviem všetko o všetkých týchto členských štátoch, ale som presvedčený, že robia to, čo sa od nich žiada. Takže je potrebné eh, zmeniť eh, nariadenia, eh, legislatívu, ktorá by zabezpečila mm, zodpovednejšie testy a väčšiu mieru transparentnosti. Nebudem sa vyjadrovať k prístupu členských štátov teraz, pretože neviem presne, čo robia. Ďakujem pekne, takže je celkom zrejme sú tu obrovské úlohy pred nami. Pani Ajuzo. Ďakujem za slovo, ďakujem všetkým panelistom, pretože nám vysvetlili mnohé veci. Je jasné, že aj EFSA, aj EKA eh, hodnotia, taktiež eh, zložky produktov, aj finálne produkty. Mali sme určité analýzy rizika, ktoré boli vykonané, boli relevantné napríklad v súvislosti s glyfosátom. Mám otázku pre pána menáža. Či tieto zložky, ktoré ste, alebo tie pomocné látky, ktoré ste skúmali, alebo aj finálne produkty, či je tam synergia pomocných látok s účinnými látkami alebo pomocných látok medzi sebou. Myslím si, že už to tu zaznelo, bolo by pozitívne autorizovať každú účinnú látku, ktorá sa použije v pesticídoch na báze možného zoznamu pomocných látok, pozitívneho alebo negatívneho. Sú, to sú napríklad zlhčovadla alebo rozpušťadla, alebo podobne. Takže tak, aby to malo nejaký konkrétny cieľ. A myslím si, že pokiaľ budeme hľadať nejaký úplne neškodný produkt, tak to by sme sa nemohli využívať vôbec žiadne pesticídy, ani žiadne lieky, ani nič. Takže treba vždy hľadať riešenie, ktoré bude najmenej škodlivé. Ďakujem. Merci, monsieur Ménage. Ďakujem pekne, pán Menáš. Je eh, to pravda, že každá ingrediencia pesticídov, eh, pesticídy budú toxici, toxické eh, svojím spôsobom a nie je možné nájsť niečo, čo by bolo úplne bezpečné. To nie je možné. Som presvedčený, že potrebujeme pesticídy. Myslím si, že ich používanie by sa malo zredukovať, mali by sa používať eh, rozumne, ale hlavná otázka sa e, týka validity e, testov, e, transparentnosti testov. Tak aby som odpovedala na prvú otázku, pokiaľ ide o synergiu medzi aktívnymi látkami a pomocnými látkami, toto je ich zámer. Koformulanty a, a, a majú zabezpečiť stabilitu aktívnych látok. Takže v tomto prípade môžeme vychádzať z toho, že majú kombinované účinky nie je jasné, či tieto kombinované účinky sú relevantné pre ľudské zdravie, pretože v prípade glyfosátu e, sa nepreukázala si energia medzi taloamínom a glyfosátom a problémom bola e, toxica samotného taloamínu. Takže tu nie sú možné e, zo všeobecňovania, treba naozaj pristupovať Eh, individuálne prípad v eh, prípade a pokiaľ treba jednoducho mať zo, eh, zoznam, čierny zoznam určitých vedľajších látok, zoznam kombinácie pomocných látok, ktoré sú možné s určitými aktívnymi látkami, to by mohlo byť, mohlo byť východisko. Ďakujem. Chcete to doplniť, pani Ajuzo? Äh, zuerst äh, ein Kommentar an Herrn Pessonen. Äh, ich bin Vorsitzender einer... Pán Vajc, Ďakujem. mňa napríklad Kopa Kožeka nezastupuje, aj keď ja zastupujem, pôsobím tiež v poľnohospodárstve. Našu organizáciu teda nezastupujete, snažíte sa svet popísať trošku krajších farbách, ja vás srdečne e, pozývam do Rakúska, ukážem vám, e, ako to môže e, fungovať naozaj lepšie. Mám úplne konkrétnu otázku. Mali by sme mať dôveru v kompetenciu vašej agentúry a preto by som sa vás rád spýtal, vysvetlite mi, prečo neonikotinoidy ktoré Rumúni e, e, každý rok e, žiadali ako výnimku od EFSI. V Rumunsku predstavujú akceptovateľné riziko, pričom EFSA, Európska komisia, jasne dospeli k dôsledku, že riziko neonikotinoidov, obzvlášť pre naše včely, je neakceptovateľné. A vysvetlite mi, prečo v Rumunsku alternatívy, ktoré patria pre iné krajiny ako feromóny alebo obmienanie plodín, možné nie sú. Vysvetlite mi to, prosím. Ďakujem. Rumunská eh, agentúra má slovo. Ďakujem. Eh, chápem eh, váš postoj, ale musím vám povedať, že v Rumunsku máme naozaj osobitné podmienky obzvlášť na juhu, ehm, pokiaľ ide o týchto škodcov, kde e, sa pestuje repka, olejka, aj slnečnice. E, toto sú vždy, e, toto boli vždy žiadosti, ktoré boli podané v naliehavých prípadoch. Takto sme to vnímali tam nebola žiadna iná alternatíva. Pokúsili sme sa o to, zrealizovali sme testy, prišli sme k záveru, že žiadna iná aplikácia by nebola taká účinná ako aplikácia týchto produktov. Um, bola to snaha uplatniť aj iné produkty, ale neboli také účinné. A aj keď teda účinok na faunu je eh, potom oveľa negatívnejší. Ďakujem. Pochybujem, že by klíma v Rumunsku bola tak silno odlišná. Práve som tam bol pred 4 týždňami. Nie je to dostatočne dobré vysvetlenie. Podobné klimatické podmienky máme aj v iných častiach Európy. A e, naliehavé prípady u vás vyvstávajú každý rok a naozaj existujú. E, e, e ka, každý rok u vás e, na, nastávajú naliehavé prípady. No a chcem povedať, DDT sa tiež uplatňovalo naliehavo, no a jeho účinky veľmi dobre poznáte však.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 E, to nebolo e, z našej vôle, poženali nás o to poľnohospodári. A e, potom k striedaniu plodín. To sa samozrejme u nás robí, nie na 100%, ale máme farmárov, ktorí to vedia uplatňovať. Dobre, do, dobrú poľnohospodárskú prax, dobré poľnohospodárske postupy Niekedy však je to tak, že vám situácia e, diktuje podmienky. Ide tu aj o rezistentnosť pri pyretroizii. Čo tu môžete robiť? E, ide tu jednoducho o farmárov. Rumunsko e, nás potrebuje, potrebujeme ochraňovať produkciu. Len aby bolo jasno, keď hovoríme o neonikotinoidoch, hovoríme vlastne o e, seminách, ktoré sú vlastne obalené touto látkou. Nehovoríme o skutočnej e, aplikácii produktu ako takého. Nejde o nejaký postrek alebo niečo podobné. Našou úlohou je zistiť, ako postupovať, e, tak aby sa situácia zlepšila v celej Európskej únii, celoplošne. Nie je to len v reakcii na vašu otázku. E, teda otázka neonikotinoidov je zložitejšia, súvisí to aj s procesom opeľovania. Samozrejme, e, e, sú tým ovplyvnené včely, ktoré sú dezorientované, nedokážu sa späť vrátiť do úľa. Nejde len o prípad Rumunska, e, ktoré by údajne odolávalo. Takéto rozhodnutie prijali rumunské orgány, ale vtedy sa prijalo celé európske rozhodnutie. V budúcnosti však by takýto prístup mal byť lepšie skoordinovaný medzi jednotlivými orgánmi v členských štátoch, aby to bolo lepšie prispôsobené situácii v európskej dimenzii. Rozhodnutie už bolo, bolo prijaté, myslím, že nemá zmysel sa v tom ďalej vrtať mm. Môžeme ísť teda ďalej. Pani Víring. Moja otázka nadvezuje na vašu pripomienku, pán Andrieu. Teraz prebieha výskum ohľadom alebo v rámci polnospodárstva. Tam sa kontroluje, kontrolujú pesticídy. Problém pesticídu je e, jedna vec, problém tých podporných pomocných látok, to je druhá vec. Ja, tam, ja vidím, že máme veľké know-how ohľadom e, podpomocných látok v rámci agentúry pre liečiva. A necháme to teda separátnej agentúre, alebo si myslíme, že je dobre niečo zmeniť a povedať, dobre, je tu prieskum o pesticídoch, mal by sa vykonávať tam, kde sa skúmajú liečiva, alebo tam majú k dispozícii špecializované laboratória, a v podstate tieto dva typy skúšok by tam mohli prebiehať, mohli by sa zlúčiť. Možno je to otázka e, teda agentúry. Budeme to robiť zvlášť, alebo to budeme robiť dohromady. A taktiež sa dajú možno využívať údaje e, v súvislosti s liečivami, z medicíny. Možno v, vo svete medicíny sú špecializovanejší, než v tej oblasti, kde sa to robí teraz. Takže čím lepší prieskum, tým lepšie výsledky a tým lepšie využívanie pesticídov a tým lepšie je to pre ľudí. Pani Viering, vynikajúca poznámka, ale myslím si, že to sa neadresuje len na tu prítomné e, orgány zastúpené. V septembri očakávame správu ktoré autormi sú kolega Barkstajs a Norbert Linz. My sa teda snažíme tu zromaštiť poznatky, ktoré nám budeme môcť využiť potom v procese vypracovania tejto správy. Vy sa pýtate na prostriedky, ktoré sú vyčlenené, možno o to majú predstavu. Isté, že dáme im priestor, nech odpovedia. Už sme sa tejto otázke venovali, e, nakoľko sú teda k dispozícii synergie v prostriedkoch. E, ak dovolíte, pani Birink, e, vidíme, že sa koncentrujú prostriedky v súkromnej sfére, vo výskume. Sú tu tri veľké skupiny, ktoré majú pod kontrolou, tak povediac, celý sektor. A prostriedky na výskum vo verejnej sfére sú dosť rozdrobené Máme e, viacero e, európskych agentúr, máme e, rozličné miery financovania aj ľudské vybavenie hľadiska ľudských zdrojov v agentúrach jednotlivých členských štátov. Teda tá synergia v istom zmysle existuje, ale mala by sa zintenzívniť. Vy teda hovoríte v snahe naznačiť, že by sa to malo zvýšiť, zintenzívniť, alebo práve naopak? Máme tu zastúpené Rumunsko, Španielsko a Belgicko. Tak to začne. Da, je, je Áno, je to možné. Sú návrhy. Ale technicky nie je možné eh, to takto rozhodnúť. Na to potrebujeme určité e, východisko a potom sa venujeme téme hlbšie. Výborne, ďakujeme za túto odpoveď. Často sa tu odvolávame na to, že takéto sú pravidlá, ale my sme legislatívny orgán a my sa snažíme tieto pravidlá upraviť. Ak zistíme, že pravidlá nezodpovedajú aktuálnym potrebám, vidíme, že už máme viacero pozadkov, ktoré naznačujú, že sú tu isté veci, ktoré by sa mali zlepšiť v pravidlách. Od začiatku e, tohto procesu vlastne je tu snaha spolu e, s komisiou, aby parlament e, ponúkol teda komisii nejaké podnety, nejaké návrhy, aby komisia sa dopracovala k zlepšeniu aktuálne platných pravidel, samozrejme v záujme zlepšenia a podmienok pre našich občanov. Ale samozrejme na komunitárnej úrovni. Teraz španielský minister. Gracias, señor presidente. Bueno, es, eh, es un poco... Ďakujem, pán predseda. Je trochu komplikované sa tomu vyjadriť, lebo sú to dva aspekty. Hovoríme tu o sérii štúdií, ktoré boli vytvorené a uplatnené za inými účelmi než fitosanitárnymi. Takže toto určite sú niekým vlastnené. No a pokiaľ by sme chceli využiť tieto informácie na iný typ autorizácie, to by znamenalo v podstate riadnu alebo veľkú legislatívnu zmenu. Druhá vec, to, čo sa robí teraz, vedecké štúdie publikované vo vedeckých časopisoch. Tam sa využívajú tieto synergie a nové poznatky, ktoré vyplynú v, z vedeckých publikácií, sa používajú, aby sme žiadali od priemyslu, aby dodal dodatočné informácie. Samozrejme so všetkými možnými obmedzeniami, s ktorými sa môžeme stretnúť vo vzťahu k napríklad dostupnosti tejto legislatívy. Ale hodnotitelia podporovaní Národným hodnotiacím inštitútom pre polnospodárske otázky si cení tieto údaje a myslím si, že je možné, alebo že, že sa vytvorí nejaká formula, nejaký vzorec, ktorý nám umožní využívať tieto informácie, ktoré vyplývajú z týchto ští, všetkých štúdií. Merci. Ďakujeme. Nech sa páči, belgický zástupca. Ja, Um, ja. Ďakujem. Ja som presvedčený, že hodnotenie v súčasnej podobe, hodnotenie pesticídov je dobré, je riadne, ale samozrejme všetko sa dá vždy zlepšiť. A ja by som bol otvorený aj takéto výmene dobrej praxe medzi agentúrami a možno nejakému inému prístupu, ktorý berie do úvahy aj iné názory. Myslím si, by to mohlo, mohol byť dobrý postup. Merci, mais si je... Ďakujem pekne. Ak dovolíte, e, ešte jedna poznámka. Ja síce som predseda, ale máme predsa len e, trochu času. Uvedomuje si, uvedomujete si, aké sú rozdiely medzi nami, čo sa nám experti hovoria. Mali sme tu aj zástupcov e, agentúry EFSA, teda je tu veľký nedostatok prostriedkov. To sa týka európskych agentúr a predpokladám, že sa to týka aj národných agentúr. Viacerí zástupcovia národných agentúr na to potvrdili. Teda sú tu problémy z hľadiska E, expertného vybavenia, taktiež prostriedkov, e, ktoré sú v súkromnej sfére, tých je o mnoho viac dispozícií. Máme tu tri nadnárodné spoločnosti, nebudem ich menovať. E, v ich rukách je koncentrovaný celý výskum vlastne, alebo gro výskumu a Popri tom, paralelne, ako by som to povedala, je tu verejná sféra výskumu, ale naozaj je to v minimálnom pomere oproti súkromnému sektoru. Vieme, čo chýba. Vieme, že nie je dostatočné vybavenie ani ľudské, ani finančné, ani expertné na úrovni verejných agentúr, ehm, čo sa týka biodiverzity životného prostredia, verejného zdravia, pôsobenia molekulami to konštatujeme ako legislatívny orgán. To nie je náš výmysel, sú to predsa fakty. Vidíme, aké sú nedostatky v biodiverzite, vidíme, že sú ohrozenia verejného zdravia, taktiež sú ohrozené niektoré druhy vtákov, sú tu problémy s teda s plodnosťou, taktiež sú tu rôzne generačné ochorenia rôzne chronické ochorenia a to sú fakty. Je tu teda súbor faktov, ktoré navrávajú, že by sa mal prístup zmeniť my sa snažíme e, vlastne zlepšiť prístup e, a to vo všeobecnom záujme, aby sa zvyšila bezpečnosť pre všetkých. A pritom je tu tento obrovský nepomer prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Um, možno by sa mala zvyšiť synergia, mali by sa viac spojiť e, formy využitia zdrojov, ktoré sú k dispozícii, dajme tomu, mali by sa dať k dispozícii množno vyššie sumy na verejné formy výskumu. Eh, je mi ľúto, že sa takto ujímam slova ako predseda, ale myslím, že je na mieste eh, uvedomiť si to, pretože to zahrňa aj plnospodárov, aj verejné orgány, aj európske inštitúcie. Myslím si, že ak spojíme svoje sily, myslím, že to bude na prospech všetkým, eh, spotrebiteľom, občanom, ale aj výrobcom. Nemôžeme jednoducho ignorovať tento fakt. E, to nie je realita, ktorá by sa týkala osobitne iba Francúzska, iba Španielska, iba Belgická. Týka sa celej Európy, iba čo viac, týka sa celého sveta. Myslím si, že je potrebné uvedomiť si, e, že je na našich pleciach istá zodpovednosť a musíme sa jej chopiť a prijať potrebné kroky. Teraz dostáva slovo pani Konečná. Ďakujem, pane predsedo. Ja bych sa dovolila... Ďakujem, pán predseda. Dovolila by som e, Eh, sa spýtať pána Peku Pesonena. Vo svojich eh, odpovediach uvádzate, že treba verejnosť viac eh, zoznamovať s novými šľachiteľskými technikami, aby boli príjmané a že tieto nám môžu pomôcť znížiť používanie prostriedkov na ochranu rastlín. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo tým presne myslíte a či by ste to mohli rozšíriť. Ja tomu bohužiaľ rozumiem tak, že skôr preferujete väčšie používanie GMO než pesticídov ale podľa môjho názoru v niektorých prípadoch používanie GMO vedie práve k väčšiemu používaniu pesticídov. A v prípade používania GMO dopad na životné prostredie a zdravie je e, preskúmaný oveľa menej a preto ich plošné pestovanie e, je ešte oveľa nebezpečnejšie, nie? Merci. Monsieur Pessonen? Um, Ďakujem pekne za otázku. Poprvé, každá e, produkčná metóda alebo e, technológia, e, nehovorím, či je dobrá alebo zlá, musí byť hlavne bezpečná, nie je žiaden dôkaz, že GMO alebo nejaké iné metódy chovu by boli per definicionem nebezpečné E, takže my sa zaberáme tým, či e, spotrebiteľov zaujíma konzumovať tieto produkty alebo nie. Taká to je naša formálna pozícia. E, nič nie je vopred dobre alebo zlé. Musí to byť hlavne bezpečné. Ak to je bezpečné, tak nech sa rozhodnú spotrebitelia, či to chcú alebo nie. Čo som tým myslel je, že približne 70 e, a to je medzinárodne, tam je medzinárodná e, dohoda okolo, tohto údaju, 70 e, zlepšenia produktivity, teda vyrobiť viac za rovnako, teda mať lepšie, lepšiu vyťažiteľnosť polí, zvýšenú produktivitu ehm, je spojené s lepším genetickým materiálom oboch rastlín aj zvierat. Takže 70 zlepšenia e, vychádza z lepšieho genetického materiálu. A dôkazy toho nájdete všade, kam len pôjdete, to netreba na to špecificky poukazovať. E, čo by sme chceli povedať, hlavne pokiaľ ide o nové e, techniky, všetky treba hodnotiť na základe ich prínosov, či sú rizikové, či sú akceptovateľné, či ich môžeme využívať. Ak áno, tak ako a v tejto súvislosti naši e, členovia 70 členských organizácií národných farmárskych organizácií EU27 sa dohodli, všetci naši členovia sa e, zhodli e, v tom, že musíme hodnotiť nové šlachtiteľské techniky na základe ich individuálnych prínosov a rizik. E, takže my naozaj dôverujeme bezpečnej vede, výskumu a myslíme si, že môžeme veľmi prispieť e, v sektore e, poľnohospodárstva. Ak môžem, by som sa stručne vyjadril k reprezentatívnosti našej organizácie. My sme dobrovoľná organizácia, nemusíte byť členom KOPA, KOKIKA alebo našich členských organizácií v takmer všetkých prípadoch, pokiaľ si to neželáte. Naši e, členovia e, reprezentujú naozaj všetky e, sektory produkcie v takmer všetkých členských štátoch. A čo by som chcel zdôrazniť, že medzi nami je 40 pracovných skupín, ktoré pokrývajú všetky aspekty lesníctva, akvakultúry, poľnohospodárstva, Takže napríklad v prípade neonikotinoidov sme viedli extenzívne diskusie medzi našimi členskými organizáciami, obzvlášť pokiaľ ide o dopad na včely a plodiny a životné prostredie. Takže môžem si z toho povedať, že európska farmárska komunita e, cez naše členské organizácie naozaj hĺbkovo zhodnotila Eh, vytvorila si pozíciu k neonikotinoidom, glyfosátu alebo k iným eh, politickým eh, otázkam v tejto sfére. La parole est à Bart Stas. Ďakujem pekne, Bart Stas. Prepačte. Ešte Katarína, doplnková otázka. Jenom ešte by ste zmínili Spomenuli ste teraz neonikotinoidy. To bola ďalšia vec, ktorá ma veľmi prekvapila eh, vo vašej odpovedi eh, eh, k otázke 56. Na jednu stranu uvádzate, že súhlasíte s rozhodnutím zakázať používanie týchto látok, ktoré zabíjajú opeľovačov, hlavne včelstvo. Na druhej strane hovoríte, že sa o tom nerozhoduje a že je to na rozhodnutí Európskej komisie a členských štátov a vynúcujete si ich ďalšie používanie s tým, že to ohrozí e, živobytie mnohých e, poľnohospodárov. Ja niekedy úplne nerozumiem vašim odpovediam. Ospravedlňujem sa pred tlmočníkom. E, v Čechách sa hovorí, aby bol vlk sýty aj ovca celá. Vy si protirečíte a ja by som rada e, znovu otvorila túto tému neonikotinoidov a bola by som rada, keby ste nám mohli dovysvetliť vašu pozíciu, pretože vo vašich e, odpovediach e, nie sú jasné pozície. Thank you very much for the question. We, we Ďakujem vám pekne za túto otázku. Naozaj sa dotýka centra tejto otázky. V prvom rade je tu veľký rozdiel medzi EFSA, Európskou komisiou a e, členskými štátmi v tom, čo robia. EFSA nezakazuje nič, e, nenavrhujú zákaz, jednoducho iba hodnotia rizika tá, e, v prípade neonikotinoidov. Ak by som to mal zjednodušiť, povedia, môže tam byť riziko v prípade včiel, nemôže sa to vylúčiť a preto to treba e, posúdiť. Takže je to e, opatrenie na, e, v rámci riadenia rizik. A toto urobili členské štáty, takže máme tu tieto kľúčové prvky, musíme to rozdielovať, preto podporujeme proces hodnotenia rizik a man- manažmentu rizik EFSA. Nemanažuje rizika. Túto úlohu má niekto iný. A v prípade neonikotinoidov mohol by som povedať, že E, naše členské organizácie, a toto sme navrhli svojho času, v čase hodnotenia EFSA komisí, môžeme e, efektívne znižovať rizika tým, e, že uplatníme určité opatrenia, ktoré by zohľadňovali niektoré tie rizika tak, aby aktívna látka ostala na trhu aspoň pre určité typy použitia, pre určité druhy a to sa vzťahuje hlavne napríklad na e, také typy plodín ako e, repa, cukrová repa, kde, e, ktorá nie je zaujímavá pre opeľovače. Takže tieto vlastne nepriťahujú včely a preto je tam v takomto osobitnom prípade minimálne riziko. Takže čo sme urobili v tomto hodnotení? prípade neonikotinoidov je, že riziko je niečo, e, čo si myslíme môžeme e, manažovať tým, že zavedieme nové opatrenia, e, pretože napríklad z perspektívy farmárov aj my máme záujem znížiť napríklad vystavenosť farmárov týmto látkam. Toto teda dúfam objasňuje tie rozdiely medzi jednotlivými e, týmito aktérmi a akú pozíciu zaujímame my. Ale ak je tam extenzívne riziko e, jedného, dvoch, troch, štyroch, piatich prvkov, vyplýva tu otázka, či môžeme niečo robiť e, na to, aby sme riziko pri aplikácii týchto výrobkov znížili. Takže keďže sme mali pocit, že neonikotinoidy eh, a teda riziko, hodnotenie rizik týchto neonikotinoidov bolo eh, eh, vysoké, ale mali sme zároveň pocit, že je možné znižiť toto riziko a takúto pozíciu sme zaujali. A toto je dosť zdieľaná pozícia medzi našimi členmi, pokiaľ si spomínam na pôvodnú pozíciu. Tá nie je úplne jednomyselná, ale takmer jednomyselná. Merci. La Ďakujeme pekne, Bart Stas. Eh, Ďakujem. Zajtra Belgicku začínajú školské prázdniny. A ja som si istý, že v nadchádzajúcich týždňoch opäť 100 tisíce ľudí sadnú do auta a pustia sa na juh, tam, kde bývate vy, pán Andriu, a do Španielska, do Talianska. A v minulosti pán Pizanen, to bolo tak, že každých 100 kilometrov ste musíte, museli zastaviť, pretože na prednom skle ste mali ponalepovaný hmyz. A momentálne už, je to, už to tak nie je, alebo že toho hmyzu menej. Máme vedecké štúdie, kde hovoria o tom, že v Nemecku na 75% v podstate kleslo množstvo hmyzu, taktiež e, je menej vtákov, napríklad aj vo Francúzsku. A toto má mnoho rôznych faktorov, to je nepochybné, ale nemôže sa zbaviť dojmu, a čítal som tam v niektorých štúdiách, že to súvisia s využívaním pesticídov a vy ako zástupca v podstate niekoľkých miliónov farmárov by ste mohli vedieť, že toto je určitá, určitý problém, určitá problematika, že vaši členovia v podstate mohli prispieť k tomu, aby sa zabránilo takémuto znižovaniu stavu vtákov a hmyzu? Uh, Pán Pesonen, my toto pozorne sledujeme. Bolo by v našom záujme zachovať biodiverzitu. Isté, že plnosudári nikdy sa nesnažia o negatívny dopad na životné prostredie. Z tohto vlastne vychádzame. Preto by som rád zdôraznil uh, význam trhu Polnospodár totiž robí to, čo očakáva trh. Čo sa týka hmyzu a vtákov, ja som zaznamenala pravý opak. U mňa na mojej farme túto jar na poli ak dovolíte, poviem to trochu provokačne, ale nie je to samozrejme žiadna vedecká štúdia, je to len príklad z mojej farmy. Keď som sa zobudil začiatkom mája, oproti minulému roku, v tom istom čase nemali sme žiadne vtáky, kvôli mrazu, pravdepodobne aj kvôli zmenám v životnom prostredí, neviem. Nedá sa to vylúčiť, ale tento rok na jar, keď som sa zobudil začiatkom mája, keď som vyšiel na pole, videl som tam stovky, až tisíce vtákov, tak ako som ich v minulom roku nevidel. A oni vlastne hľadali hmyz, eh, dážďovky a ďalšie druhy hmyzu. Teda my, polnospodári, sme v ťažkej situácii, nedokážeme e, veci posúdiť e, oddelenie, bez súvislosti. Z vedeckého pohľadu sa to samozrejme musí vložiť do kontextu a s tým súhlasíme. Nás zaujíma na úrovni európskych plnospodárov, ako vyprodukovať podľa toho, čo spotrebiteľ očakáva, najmä čo sa týka kvality, kvantity a najmä ceny a urobiť to čo najudržiteľnejšie. Nemáme na výber, musíme to urobiť tým istým spôsobom, na tom istom poli, v tej istej stodole, s využitím tých istých plodín. My sa teda snažíme o to, aby sme mali čo najvhodnejšie nástroje, aby to bolo ekonomicky zmysluplné, aby to bolo vôbec eh, ešte zamerať na prežitie. Viete, že e, v polnospodárstve v Európe e, je hrozná situácia, katastrofálna. Viete to aj vy, pán predseda, vo vašej krajine, vo Francúzsku sú veľmi vážne problémy. Verte nám, našim cieľom nie je zničiť životné prostredie, pretože poľnospodári žijú zo životného prostredia, oni, ich rodiny, ja mám tri deti. A ak mám hovoriť ako zástupca poľnospodárov, bol by som radšej, keby moje deti konzumovali ovoce a zeleninu vyprodukovanú v Európe podľa európskych noriem a pravidiel, než ak by sa to malo dovážať. Moje deti sú, verím, zdravšie ako ja. Budú žiť možno 10-15 dlhš- rokov dlhšie, než ve ktorého sa dožijem ja. My sa teda snažíme o, naj, o čo najudržateľnejší spôsob polnospodárskej výroby, Potrebujeme v tom spolupracovať s našimi partnermi, s inštitúciami, tak aby vznikli na to optimálne podmienky. Na to potrebujeme vašu pomoc. Preto sa snažíme o spoluprácu s Európskou úniou, podporujeme SPP, spoločnú plnospodárskú politiku, ako súbor pravidiel, ktorý má dopad na plnospodárstvo. Moderné plnospodárstvo má o mnoho viac pozitívnych dopadov než negatívnych. Žijeme zdravšie, žijeme dlhšie, moje deti e, sú zrejme o mnoho zdravšie, než som e, bol ja v ich veku. Je to vďaka vďaka aktuárnym um, dostupným produktom, ktoré sú k dispozícii, vďaka nášmu spôsobu stravy a podobne, pán Stajs? Máte pravdu, v podstate nakoniec ide o cenu a o to, koľko na tom zarobíte ako polnohospodár, ale mám ešte trochu inú otázku. Vy ste povedali v určitej chvíli, že v organizácii je 45 rôznych pracovných skupín, ktoré skúmajú rôzne aspekty potravinovej a polnospodárskej politiky. Vieme, že v USA je momentálne prípad alebo konanie, kde skupina polnospodárov žaluje výrobcov, ktorí používali pesticídy, vrátane teda Monsanta a tvrdia, že dostali určitú formu rakovinu, rakoviny dôsledkom používania týchto pesticídov. A sú tam desiatky e, polnohospodárov, ktorí sú v týchto skupinách, o ktorých ste hovorili. Takže polnohospodári alebo polnohospodárske pracovné skupiny aj v Európskej únii takto postupujú, alebo momentálne takto to v EU ešte nie je? Posledná odpoveď, pán Pesonen. Veľmi rád odpoviem. Pán predseda, ďakujem. Ja som pred 10-11 rokmi tiež e, mal rakovinu. Prežil som to. I'm even more than committed a teda viem, o čom hovorím. Ja hovorím aj za seba, ale za svojich spolufarmárov snažíme sa o to, aby sa robili veci lepšie. Nemusíte spochybňovať moju motiváciu. Máme milióny polospodárov, ktoré sú zastúpení v našej organizácii, v našom združení. Týchto 45 pracovných skupín sa zaoberá tými istými otázkami, ale z iných uhlov pohľadu. My sme sa E, snažili vždy zohľadňovať e, všetky rôzne aspekty. Preto máme pracovnú skupinu pre fitosanitárne otázky, pre med, pre krmivo, pre konzumovateľné plodiny, pre dobytok a podobne. Dajme tomu v otázke neonikotinoidov. Sme to spracovali naozaj veľmi dôkladne. Pravdepodobne stovky ľudí v našej organizácii sa tomu venovali som teda presvedčený o tom, že aj keď sú tu také konzervatívne, ba dokonca negatívne prístupy, ja uh, budem bojovať až do, trp, až do trpkého konca, aby naši členovia mohli vyjadriť svoje postoje. Ja nemám čo schovávať z našich členských organizácií. 70 uh, e, členských národných organizácií združení, 45 pracovných skupín. Aký iný záver by sme mohli eh, skonštatovať, než to, že sa to musí podrobnejšie sledovať? Ďakujem pekne. Myslím, že diskusia bola veľmi zaujímavá, pretože pesticídy a ich výskyt eh, je eh, veľmi modelový. Keď sa pozeráme na to, ako funguje polnospodárstvo, vidíme, ako sa veci vyvíjajú, ale tie upozornenia, tie prípady, keď došlo k nejakým znepokojivým vývojom, vlastne primeli e, to, že sa verejnosť tomu začala viac venovať. Tiež to súvisí s otázkami konkurencieschopnosti. Musíme si uvedomiť, kam sa chceme dostať. Mali sme cestu do Brazílie nedávno, videli sme tam mnoho polospodárských podnikov. Videli sme, ako sa pestuje eh, geneticky modifikovaná kukurica, videli sme mnohé iné eh, príklady. My sa teda zaoberáme otázkou, akým smerom sa bude uberať moderná forma polospodárstva. Pesticídy sú eh, kľúčovou, dôležitou súčasťou polnospodárstva našej polnospodárskej výroby rastlinnej a napokon aj živočišnej. V týchto dňoch prebieha Európsky summit. Teda e, všetko to e, zapadá aj do európskeho kontextu, e, zapadá to aj do nášho politického presvedčenia. Najliberálnejší z nás dnes sa vlastne pýtajú, či tento fenomén liberalizmu má svoje hranice. Nebudeme to začínať teraz rozoberať, ale keď si uvedomíme, koľko bolo Um, nasaditeľných eh, teda koľko bolo poroslovských podnikov pred 50 rokmi, koľko ich je teraz, eh, koľko, za, koľko pracovných miest eh, bolo v našom plospodársku pred mnohými rokmi, koľko je dnes, ako sa teda situácia vyvíja. Myslím, že sa tým budeme zabrať v najbližších mesiacoch, nebudeme to teraz rozoberať, ale nemôžeme to nejako redukovať Polnospodárstvo musíme vnímať eh, v európskom meradle, ale aj v medzinárodnom meradle. Tiež si kladneme otázku, či budeme konkurencieschopní do budúcna v porovnaní s, eh, dajme tomu, brazilským modelom, tiež v kontexte dohody Mercosur, taktiež s Austráliou, s Novým Zélandom, eh, v kontexte dohody s týmto regiónom. Obávame sa, že niektoré sektory môžu byť ohrozené a tiež e, nakoľko to ovplyvní konkurenceschopnosť e, celkovo Európskej únie. Nemôžeme e, sa tomu obracať chrbtom týmto témam. Myslím, že si to vyžaduje stratégiu krátkodobú, strednodobú aj dlhodobú. A my sa teda musíme zaoberať nielen otázkami pesticidov v ušom meradle, ale musíme si uvedomiť, akú stratégiu si musíme zadefinovať do budúcna. A preto tá správa, ktorú očakávame koncom roka, e, sa bude zaobrať aj otázkou zodpovednosti, budúcnosti e, verejného zdravia v Európskej únii, či je to naozaj priorita. Alebo nie, nehľadáme teraz odpoveď samozrejme. Ja len e, tu hádžem takto do pléna otázky. Sú to v tejto chvíli rečnícke otázky. Nebudeme na ne v tejto chvíli hľadať odpovede. Ďakujem srdečne za všetky vaše vyjadrenia, vystúpenia, za veľmi kvalitné analýzy, ktoré tu zazneli. Myslím, že môžeme povedať, zo všetkých prítomných, že sme sa naozaj posunuli o mnoho ďalej. Ja naozaj som čoraz viac presvedčený o tom, že budeme schopní predložiť veľmi konkrétne návrhy k našej správe, o ktorej sa bude hlasovať v decembri tohto roka. Veríme, že sa podarí presadiť princípy, ktoré budú pozitívne pre všetkých našich občanov Európskej únie a pre všetkých zúčastnených. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto dnešného stretnutia. Nebolo to jednoduché vždy. E, všetko si vyargumentovať, e, ale myslím, že bolo príjemné venovať sa týmto témam, obohatilo nás to všetkých. Želám vám všetkým šťastnú cestu do členských štátov a tiež odozdajte srdečne pozdravy všetkým pozbarom, ktorí tu zastupujete. Pán predseda láskavo ďakuje aj tlmočníkom. Dovidenia.